Spoločný výbor MV Intre výmena názorov pre politiky v oblasti energie Horizont 2030 sa bude konať zajtra o 15. do 18. To je zmena programu. Ďalšia zmena. Bod 7. Prezentácia balíčka Telekom, komisiou, pani komisárka Kroos. Malo to byť dnes a stane sa bodom 3, teda hneď po diskusii o prvom bode o metalurgii, potom bod 9, pani kolegyne Ford, bol vymenený s bodom 12 kolegyne Ulckak o miestnych a regionálnych dôsledkoch rozvoja inteligentných sietí. Tiež pripomínam, budúce stretnutie výboru ITRE bude v Štrásburgu 17. októbra od 19. do 21.30. To je špeciálna, špeciálne stretnutie. Začneme prvým bodom programu. Dám slovo spravodajcovi. Akčný plán pre konkurencieschopný udržateľný oceliarský priemysel. Nech sa páči, pán Ďurk. Köszönöm szépen a eh, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúce. Chcel by som sa poďakovať za to, že výbor ITRE dostáva priestor preskúmať aktuálny stav oceliarského priemyslu v EÚ. Myslím, že je to oprávnené, keďže oceliársky sektor je jeden z kľúčových odvetví v EÚ. Ehm, ocele je kľúčovou surovinou, používa sa v automobilovom priemysle, v rôznych iných kľúčových odvetviach a pre našu ekonomiku. Keď sa pozeráme na význam oceliárskeho um, ehm, odvetvia, nemali by sme zabúdať, že po druhej svetovej vojne bol tento sektor dôležitý z hľadiska európskej integrácie, veď predsa prvým združením e, a pôvodcom EÚ bol Európske združenie uhlia a ocele. A naši e, otcovia, zakladatelia vtedy chceli podporovať a chrániť e, svoje oceliarské odvetvia nevieme si predstaviť fungovanie ekonomiky bez um, aktívnej účasti ocelierského sektora. Inovatívne ocelierské uh, e, výrobky sa používajú v stavebníctve, v autorovom priemysle, dokonca aj pri e, výrobe veterných turbín. Um, ocel je 100% recyklovateľná a nie je nejako um, sa z hľadiska odpadu pre životné prostredie, preto je e, ideálnym uzrateľným e, zdrojom energie. Európa predstavuje 11 globálnej produkcie ocele, e, viac ako 500 ocelárskych podnikov poskytuje zamestnanie 360 tisícom pracovníkov priamo. Neustále sa zvyšuje kapacita týchto um, zariadení v iných regiónoch sveta, najmä v Číne a preto Európa čelí obrovským výzvam, e, čo sa týka poklesu e, dopytu po oceli z EÚ a taktiež e, zvyšovanie konkurencie z iných regiónov sveta. V období krízy už od roku 2009 je tento sektor v kríze a nevykazuje žiadny významnejší rast. Oceliarské podniky sú výrazne znevýhodnené z hľadiska konkurencie kvôli obmedzeniam v oblasti obchodu, čo sa týka porovnania s rozvíjajúcimi sa krajinami. Táto situácia v ozerskom sektore je veľkým dôvodom pre obavy, pretože mnoho ozerovských podnikov musí implementovať čiastočne redukcie výrobnej kapacity alebo dokonca sa musia úplne zatvárať, e, čo prináša straty doteraz už 40 tisícov pracovných miest z ekonomických, sociálnych a ekologických dôvodov, taktiež z dôvodov istoty dodávok. Je mimoriadne dôležité, aby Európa naďalej bola významným výrobcom ocele budúcnosti. E, komisia zverejnila svoje oznámenie v roku 2012. To sa zameriava na podporu e, priemyselnej výroby. E, konkrétne plány pre jednotlivé sektory hovoria o konkrétnych opatreniach, ktoré je potrebné prijať pre ocilársky sektor. Ešte predtým, ako sa vyjadrím konkrétnym výzvom, ktorým čeli tento ocilársky sektor, chcel by som povedať niečo ku konkurencieschopnosti tohto sektora Štyri body by mohli zhrnúť výzvy, ktoré stoja pred ocelárskim priemyslom v súčasnosti. Po prvé, vysoké ceny energie, ďalej po druhé, pravidlá, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a komplikovanou legislatívou, ďalej po, druhé, po tretie e, medzinárodné obchodné obmedzenia a po štvrté reštrukturalizácia a rozvoj. E, toto sú štyri najväčšie e, výzvy, ktoré sa s ktorými sa potýkajú siriaské sektory. Teraz by som sa vyjadril k ním podrobnejšie, pokiaľ ide o ceny energie. Z medzinárodného hľadiska konkurenčné energetické ceny a taktiež zabezpečenie dodávok energie sú mimoriadne dôležité pre okrem iného aj siriaský sektor. Žiaľ, liberalizácia e, trhov s elektrinou a s plynom nepriniesli Zatiaľ ešte otvorenie trhov podľa odhadov náklad na energiu predstavujú takmer 40 celkových výrobných nákladov oceliarského sektora. Elektrina a uhlie sú eh, hlavnými zdrojmi energie eh, z hľadiska nákladov, eh, sú veľkou záťažou pre celý tento sektor a stáva sa to čo až výraznejším nákladom. Isté si spomínate, že pán Buzek veľmi dobre zhrnul vo svojej nedávno schválenej správe a hovorí tam o konkrétnych krokoch, ktoré by bolo potrebné prijať. Čo sa týka druhého bodu, e, pravidlá súvisiace s klimatickými zmenami. Európske pravidlá na ochranu životného prostredia sú neodmysliteľné na to, aby sme prispôsobili náš trh aktívnemu dianiu v oblasti životného prostredia. E, štandardy na ochranu životného prostredia sú veľmi dôležité. Ociársky sektor e, je vedúcou silou v znižovanie emisí, pretože e, úspory emisí zatiaľ e, sú vyššie ako emisie tohto sektora do atmosféry. Zároveň to však prináša veľkú administratívnu záťaž e, preto by tento sektor. Zmena nástrojov na úrovni EÚ, ak sa skutočne príliš rýchlo, vytvára neistotu a zaťažuje tento sektor administratívne. Čo by sa s tým dalo urobiť? na obdobie po roku 2020 politika EÚ v oblasti klímy musí byť vytvorená tak, že e, tieto náklady sa budú vyhodnocovať z hľadiska e, konkurenceschopnosti a taktiež e, sa musí zohľadniť to, čo Európa stratí, respektíve získa v porovnaní s inými hráčmi. Je potrebné meniť tieto pravidlá transparentne a v súlade so smernicou ETS. Vzhľadom na špecifika, osobitosti niektorých eh, odvetví je potrebné zohľadniť eh, okrem iného aj ceny elektriny. Ďalej po tretie, obmedzenia obchodu. Európsky oceliarský priemysel do veľkej miery závisí od medzinárodného obchodu. To je zjavné a preto eh, podporuje liberalizáciu. Trh EÚ je ešte stále najotvorenejší na svete, ale ešte stále sú predsa obmedzenia v oblasti obchodu a to vytvára umelé výhody a znevýhodňuje zase iných. E, ekonomická kríza zhoršila tento fenomén e, celý rad e, zásahov na vládnej úrovni, napríklad rôzne obmedzenia, stimuly dovozu, taktiež dotácie na ceny. E, toto všetko narúša e, slobodu trhu. Je potrebné e, predchádzať dumpingu na úrovni členských štátov, taktiež neposkytovať dotácie cenovej politiky. Je potrebné zaujať v tomto jednotný prístup. No a štyri, štvrtý bod bol financovanie inovácií a výskumu. A hlavnou silnou stránkou odvetvia oceliarstva v EÚ je inovatívny výrobný proces. Eh, po tom, čo sme preskúmali tieto procesy z hľadiska znižovania emisí, môžeme skonštatovať, eh, že výkonnosť moderných zariadení dosiahla už tie maximá, čo je technologicky vôbec eh, reálne v tomto sektore. Sú to naozaj prelomové technológie, ktoré sa využívajú a prinášajú veľmi výrazné úspory emisí CO2 v porovnaní s bežnými technológiami, ktoré by nám vôbec nepomohli dosahovať stanovené ciele. Vzhľadom na to, že tieto investície do technológií sú veľmi nákladné. Musíme v najbližších mesiacoch eh, hľadať riešenia toho, ako by tento sektor eh, mohol byť zakomponovaný do programu Horizon 2020. Toľko teda k tým štyrom oblastiam, kde čeli osierský priemysel najväčším výzvam. Hovoríme tu o významných, eh, najväčších výzvach, ale Európa si nemôže dovoliť stratiť takúto výrobnú základňu a stať sa bezvýznamným producentom ocele. Myslím, že táto správa je vynikajúcou príležitosťou zachovať konkurenceschopnosť Európskej únie v tomto veľmi významnom sektore. Preto som naozaj veľmi rád a veľmi rád zoberiem eh, do úvahy všetky návrhy, nápady kolegov a budem sa snažiť zapracovať ich do správy. Ďakujem. Grazie, relatore. Abbiamo... Ďakujem spravodajcovi. Máme pol hodinu na diskusiu. Myslím, že bude priestor teda na mnoho vystúpení aj pre komisiu, aj pre spravodajcu. Začíname pánom Barérom, ktorý je za SED tieňovým spravodajcom. Nech sa páči. Pani Baréra. Oceňujeme, že komisia prišla s týmto strategickým plánom pre oživenie metalurgického priemyslu tento sektor je strategickým, veľmi dôležitým hospodárskym sektorom v EÚ. Sme druhým svetovým producentom. Produkujeme množstvo tón, je to 11 celosvetovej produkcie a niekoľko tisícok pracovných miest. Ocel súvisí s ďalším dôležitým priemyselným sektorom, ako môže byť automobilový a ďalší. Ale produkcia tohto sektora klesla o 27 a to veľmi náhle a rýchlo. Navyše sa navyšili náklady za ceny energií a oceliarský priemysel musí robiť aj obrovské úpravy, aby sa adaptoval na zelenú alebo udržateľnú ekonomiku. Preto je potrebné mať stratégiu a táto správa je preto dôležitá, pretože môže dať normatívny rámec. Potrebujeme vedieť, aký môže byť dopyt ocele, aby sme mohli dať dostatočnú ponuku. Potrebujeme informácie o verejných prácach, ktoré sa otvárajú v Európe nielen v telekomunikáciách, ale aj v službách, administratívnej infraštruktúry, školy a tak ďalej. Vylepšiť a sledovať vonkajší trh a predovšetkým odstrániť nekalé praktiky ale zdôrazniť predovšetkým to, že v rámci EÚ dochádza k tiež takej nekalej hospodárskej súťaži a že tiež dochádza k destabilizácii, ako môže byť napríklad firma Acelor alebo iné. Pokiaľ ide o logistický reťazec, náklady, výrobné a tak ďalej. Chceme posilniť vnútorný trh, chceme zvýšiť energetickú účinnosť, potrebujeme kritéria spotreby z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska. Vieme, že tento sektor tiež musí inovovať, musí poskytovať nové výrobky a nesmieme zabúdať na ekonomický aspekt. A čo Horizont 2020? Spolupráca, výskum, vývoj, fondy EIB záverom. Nemôže to byť len správa, ktorá ostane na papieri. Aj tento priemysel v Európe musí byť udržateľný, konkurencieschopný, adaptovaný na teritorium s krátkodobými aj dlhodobými opatreniami. Hovorím krátkodobé preto, keďže došlo k tomu oklesu 27 od roku 2008. Musíme tento sektor adaptovať konkurencieschopnosti. schopnosti a to, čo našu politickú skupinu znepokojuje. Adaptácia pracujúcich, tí, ktorí sú prepustení kvôli e, tejto novej situácii, akým spôsobom nájsť pre nich nové pracovné miesta. Oceňujem prácu spravodajcu, predložíme pozmeňovacie návrhy a oceňujem, že komisia prišla s týmto plánom aby sa snažila vyriešiť problémy v takom významnom priemyselnom sektore, ako je oceliarsky. Ďakujem pani Barera. A teraz ďalší kolega. Dziękuję bardzo. E, to jest oczywiście bardzo dobrze, że komisja przysyła nam... Kompeknie. Je veľmi e, dobré, že máme ďalšie oznámenie od komisie o politike, priemyselnej politike v hospodárskom sektore, ktorá je pilierom eh, celého priemyslu v EÚ. Eh, treba však povedať eh, v reakciách, že tento problém sa nerieši dostatočne. Isté, že konkurenceschopnosť je kľúčová v tomto smere. Ekodizajn, recyklácia, toto všetko je dôležité. Taktiež je to však všetko len čiastková odpoveď. Regulačný rámec, ktorý nie je priateľsky naklonený priemyslu, už nehovoriac o samotnom oceliárskom priemysle, nie je vhodnou odpoveďou. Najdôležitejšou odpoveďou a reakciou na tieto problémy, ktorým čelí oceliársky sektor, sú ceny energie. A tie ceny sa určujú tu v Bruseli Problémom e, nie sú ekologické politické opatrenia, ktoré nejako nesúvisia s tým, čo potrebuje celý tento sektor. Ale aj politika klímy, ktorá je nielen drahá, ale aj nestabilná, nejako neprispieva k riešeniu tohto problému. Nesmieme zabúdať, že ocirársky priemysel E, má za sebou veľmi dlhé obdobie investícií a e, vysielame teraz veľmi e, nejasné posolstvo tým, že zavádzame napríklad systém ETS a zdvojnásobňujeme, strojnásobujeme to, meníme ten systém neustále. A tým, že obmedzujeme povolenky, bezplatné povolenky, to celú vec ešte zhoršuje. Eh, tento sektor sa nemôže rozvíjať, pretože sa z Bruselu kedykoľvek môže objaviť správa, ktorá úplne zmení fungovanie eh, takýchto ocelárskych podnikov. Sme teraz svedkami eh, fenoménu úniku a presunu výroby do iných regiónov sveta. A členské štáty môžu poskytovať v takom prípade štátnu pomoc, ale je to iba náplasť e, na ranu, ktorá vlastne vznikla tu v Bruseli. Čelíme tu teraz naozaj významnému problému v financovaní akéhokoľvek naplnenie myšlienok, ak niekto tvrdí, že štátna pomoc je riešením na všetky problémy, to um, podľa mňa nie je priateľné. Štátna pomoc, e, ktorá je k dispozícii v niektorých členských štátoch, môže veľmi ľahko viesť k narúšaniu celého trhu. Nezabúdajme, že oceliarstvo sa netýka len jedného či dvoch členských štátov, ale týka sa 23 členských štátov ktoré sú dosť rôznorodé ekonomickej situácii. Tu v oznámení e, vidíme veci, ktoré nejako nevyriešia problémy, e, o ktorých vieme v parlamente. Zdá sa, nie sme ochotní postaviť sa a výzve a urobiť niečo s cenami energie. Ak to neurobíme, môžeme úplne zabudnúť na reindustrializáciu Európy a nikdy sektoru nepomôžeme. Je, eh, kolega... Eh. Ďakujem. Teraz kolega Gierek. Dziękuję bardzo. Szanowni koledzy, aktualny kryzys... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kríza, ktorej čelíme, jasne dokazuje, že sme svedkami aj presunu výroby do iných regiónov sveta. Pred niekoľkými rokmi sme si mysleli, že sektor služieb bude kľúčom Eh, do budúcnosti. A teraz sa za to rozširuje ďalšia dogma, síce klimatické zmeny. Toto všetko vedie k úpadku priemyslu v Európe. Automobilový priemysel, oterársky priemysel, toto je len, eh, toto sú len eh, tie isté pod, rôzne podoby toho istého problému. A tohto sme svetkom v Európe už dlho. Teraz sa vrátim späť k ocierskému priemyslu. Je to kľúčový sektor Európe e, je to taktiež veľmi významný zdroj emisí CO2, pretože e, rozsiahle PC znamenajú e, veľa emisí CO2, to je jasné. Z dokumentu komisie vidíme, že Európa musí byť založená pre všetkým na princípoch, princípoch recyklácie, ale ja by som vás chcel varovať pred niekoľkými pred istými postupmi, ktoré e, sa sústraďujú výlučne na recykláciu, pretože e, v procese recyklácie sa čoraz viac zvyšuje podiel medí na súrovine a to znamená, že automobilový priemysel nemôže už používať v plnej miere tento recyklovaný materiál. Tento um, materiál s vysokým obsahom mede sa môže využívať iba v stavebníctve potom sú aj iné rôzne priemyselné procesy, ktoré sú užitočné, napríklad e, skvapalňovanie, No v Európe vidíme, e, že kroky, ktoré sa prijímajú, môžu viesť k zvýhodňovaniu iných e, krajín vo svete. Toto všetko sa týka globálnej konkurenceschopnosti. Podľa mňa je veľmi dobré, že sme e, nezaviedli tie zmeny do ETS, pretože to nejako nepomôže životnému prostrediu. Rozhodne by to však poškodilo priemyslu v Európe. Ďakujem. Sí. Grácie, prosím. Ďakujem teraz pán Mesároš. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy foglalkozunk a verseny... Ďakujem veľmi pekne. Ja vítam návrh komisie, že by sme sa mali pozrieť na konkurencie schopnosť v metalurgickom priemysle v Európe. Je to pravda, že sme to začali skúmať na poslednú chvíľu, pretože v posledných rokoch sme videli 27-percentný pokles v tomto priemyselnom odvetví v Európe a pritom tvorí podstatnú časť HDP. V skutočnosti by tu chceme vidieť vzrast podielu tohto priemyslu na HDP. Tento priemysel bol vždy veľmi silný v Európe. Vždy to bolo jedno z tých odvetví, ktorým sme sa mohli v Európe chváliť. Um, ako kolegovia už povedali, nechcem opakovať čísla, ale keď sa pozrie na tých 177 milión tón, e, tak zistí, že Čína nás e, predbieha, ale naša kvalita je o mnoho vyššia ako kvalita e, ruskej a čínskej ocele. Môj vynikajúci kolega, pán Dürk, už vynikajúco zhrnul problémy, ktorým čelíme a zhrnul veci v štyroch hlavných bodoch, kde by sme možno mohli konať tento priemyselný sektor má inovácie, cenové a obchodné obmedzenia. A na všetko sme sa pozreli. Bolo by dobre, e, keby sme sa mohli postarať o to, že 20 členských štátov, ktoré majú metalurgický priemysel, nedojde k zníženiu e, výkonnosti, pretože to by bol naozaj mimoriadne nebezpečný trend a ten musíme zastaviť za každú cenu. V budúcnosti chceme podporovať moderné suroviny a európska ocel je e, taký, takáto kvalitná surovina. Je preto veľmi dôležité pre nás, aby sme ďalej rozvíjali tento priemysel. Keď sa pozrieme na tú skupinu, ktorú komisia navrhuje vo svojom dokumente, tak sa tu hovorí o vzájomnej výmene informácií a to by bol základ systému, ale podľa mňa to celkom nestačí. Uh, nemôžeme zachrániť e, oceliarský priemysel bez toho, aby sme investovali peniaze do tohto priemyslu. Musíme teda reagovať v tých štyroch bodoch, ktoré pán Dürk spomínal. E, musíme mať nejaké ústupky, musíme mať nejaké systémy podpory, v záujme pomoci oceliarskému priemyslu. Myslím si, že pán Šimanský povedal niečo, čo je naozaj pravda. Hovoril o tom, že štátna pomoc deformuje trh. Nachádzame sa však v dobe, kde musíme urobiť výnimky pre oceliarský priemysel. Musíme podporiť tento priemysel. Vezme si e, príklad Slovenska. Od roku 2012 e, firma US e, Steel v Košiciach zamestnáva ľudí, v obrovskom závode, e, ktorý už celé ročia funguje a teraz ho chcú predať. To znamená, že mnoho ľudí by e, prišlo o svoju prácu. Slovenská vláda už dala mnoho výhod e, US Steel a výmenou nedošlo k hromadnému prepušťaniu pracovníkov. V skutočnosti sa tam žiada kompenzácia vo výške 216 miliónov eur e, výmenou za lepšie podmienky pre tento podnik. Keď sa pozrieme na celkovú situáciu v Európe, e, musíme konať, ak chceme zachrániť oceľarský priemysel. Ako sa už spomínalo, ocel je veľmi dôležitá pre stavebníctvo a pre automobilový priemysel. Musíme sa snažiť e, dovážať čo najmenej ocele z Ruska a iných krajín, pretože sme e, videli obrovské problémy, ktoré vyplývajú zo zníženia výkonnosti a výroby v ociarskom priemysle. Ja takisto e, prispajem aj svojim dielom k zlepšeniu e, pôvodného dokumentu, ak to smiem takto vyjadriť, ale v každom prípade sa postaram o to, e, aby som podporoval spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem vám. Teraz kolega Royal. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Pani predsednička, vážení eh, kolegové, mám iba tri krátke pripomienky. Najprv sa chcem srdečne poďakovať kolegovi Dierkovi za vynikajúci materiál. Eh, po druhé, oceliarský priemysel patrí medzi kľúčové priemyselné odvetvia a práve tu e, hovoríme o tom, či sa európska politika rozhodne pre alebo proti oceánskému priemyslu. Neexistuje polovičné ja, áno, alebo polovičné nie. Chceme mať e, v Európe v budúcnosti oceánsky priemysel, tak musíme sa jasne vyjadriť. A to bude mať aj politické dôsledky. A musíme podporiť celkovo oceánsky priemysel, len tie jednotlivé oceánske podniky, ktoré vidíme. To už povedali aj kolegovia. E, ďalší bod je, aký strašný dôsledok by mohla mať európska politika v tejto oblasti. Keď sa pozrieme na zaťaženie, ktoré tu vzniká, tak e, sa divím, že oceánsky priemysel sa vôbec drží pri živote a udržiava toľko pracovných miest. A tu sú iba dve možné odpovede. E, to zaťaženie e, by už nemalo byť také vysoké, mali by sme ho znížiť. A po druhé, tie zvláštne podmienky, ktoré sme pripravili, by sme nemali spochybňovať. A nemali by sme potom počúvať smutné reči o tom, že dochádza k strate pracovných miest. Mali by sme tu ako e, výbor pre e, priemysel jasne povedať, e, čo chceme. Európsky parlament by mal vstúpiť do ofenzívy za európsky priemysel. Ak chceme mať pracovné miesta, a ak chceme mať príjmy z daní, tak musíme mať aj dobrú sociálnu politiku a musíme tu na tomto mieste povedať áno. To nejde bez jasného áno. <clears throat> Ďakujem, pán Roil, teraz pán Goebbels. Pani predsednička, kolegovia. Za 15 rokov podiel váhy priemyslov v európskom HDP klesol z 20 na 15 To je fakt. A v mnohých sektoroch dochádza k uzatváraniu firiem, k reštrukturalizácii a predovšetkým v mnohých sa európsky priemysel presúva mimo EÚ a to platí aj pre tento strategický sektor oceliarstva. A spravodajca má naozaj pravdu, keď hovorí, že vždy budeme potrebovať v budúcnosti oceľ, tavenie, plechy a tak ďalej, aby sme produkovali rôzne druhy výrobkov, ale problémom tohto priemyslu je, že krok metalurgie znamená, že potrebujeme čím ďalej tým menej veľkých objemov, ak to môžeme tak nazvať. Napríklad na rekonštrukciu Eiffelovky v súčasnosti by sme potrebovali len tretinu ocele, než bolo potrebné pri jej výstavbe, teda len tretinu. Takýto je pokrok v tomto priemysle. Ale toto nie je problém európskeho priemyslu. Problém spočíva v tom, a spravodajca to správne povedal, vysoké ceny energií, environmentálne náklady a záťaž, ktoré nevplývajú ani na Číňanov, ani na Američanov. A toto sú potom výsledky. Tento priemysel naďalej investuje v Európe. ArcelorMittal investuje v Ázii, v Afrike a v Južnej Amerike. A v Európe zatvára. Stýl a tak ďalej. To isté. Nedávno som sa stretol s doktorom Ederom, ktorý je šéfom First Alpine tretej európskej firmy. A oni stávajú novú firmu v USA, aby tam prv- produkovali prvotné suroviny pre svoj európsky priemysel a firmy. Prečo? Lebo predovšetkým náklady energií, teda ceny energií sú nižšie. Energie v oceliarskom priemysle znamenajú väčší podiel nákladov než náklady na personál. Takže potom zbytočne budeme investovať do šelgazu alebo inde a budeme si tu vytvárať všelijaké fantazmy a pokračovať takýmto spôsobom, ale Šelgaz znížil energetický faktor o viacej ako dve tretiny v USA. A tak francúzsky producent e, potrúbia sa práve rozhodol, že tiež bude investovať v USA, a to práve kvôli týmto cenám energií. Ale my si ešte navyše dovolujeme lux, že chceme zachrániť planetu tým, že vnúcujeme rôzne opatrenia a obmedzenia celému európskemu priemyslu v momente, keď e, v Štokholme Žiek už len ťažko vysvetľuje, a teda ten panel pre životné prostredie vysvetľuje len veľmi ťažko, akým spôsobom sa zvyšuje tá priemerná teplota planéty, ale my neustále tlačíme znižovať, znižovať, znižovať náklady opatrenia, nech žije Kyoto. Aj Kyoto, to je znovu EU, Liechtensteinsko, Švédsko a Austrália. Nová austrálska vláda práve uzavrela svojho, svoj úrad Vysokého komisára pre život prostredie. Celé to bolo zrušené, celý tento úrad. A do konca roka Austrálčania určite vystúpia z Kyoto, rovnako ako Američania, e, Nový Zeland a tak ďalej. A ostane tam len EÚ, ktorá uvoľňuje len 11 globálnych emisí CO2. Naozaj si myslíte, že keď znížime tých 11 z 20, budeme môcť kompenzovať to, čo uvoľňujú Čína a iní. Sme skutočne na zlej ceste ak chceme, aby Európa, ktorá bola postavená na uhlia, na oceli, ak chceme ostať priemyselným eh, kráľovstvom alebo teda mocnosťou, musíme prestať eh, s tými požiadavkami nadmernými požiadavkami na náš priemysel, lebo takýmto spôsobom nebudú konkurencieschopní. Ďakujem, hovorí predsednička, kolegovia. Keďže je viacej rečníkov na zozname, tak ja, aby som skrátila ten zoznam, nevystúpim, hoci ma táto téma zaujíma. Poprosím vás v tejto druhej časti diskusie, aby ste boli struční a obmedzili sa na dve minúty, lebo inak E, čas vyprší kolega Enan. E a na záver komisia a spravodajca, tak vás poprosím len dve minúty. Pán Enen, ďakujem. Dobre, budem teraz síce ústretovi, ale na budúce dajte všetkým dve minúty a potom budeme všetci pokojní. Podporujem čiastočne, to povedal pán Royal, a čiastočne, čo povedal predchodca. Áno, potrebujeme oceliarský priemysel silný v Európe, pretože vytvárajú dobre pracovné miesta, dobre platené, ktoré orientujú aj bohatstvo do tohto sektora. Ale oceliarský priemysel a európsky priemysel netrpí tými veľkými záťažami ale trpia nekalou hospodárskou súťažou z rozvíjajúcich krajín. Tento priemysel v Európe má iné problémy. Budem hovoriť o Francúzsku. ArcelorMittal prišiel do Francúzska a myslíte si, že francúzsky oceliarský priemysel by nebol schopný produkovať za konkurencieschopné ceny a mať klientov. Ale áno, ale tá stratégia pána Mitala bola zaplatiť firmám a pracovníkom napumpovať bohatstvo a všetky patenty vo výskume a tie použil inde. Toto všetko vlastne využil, všetky tieto možnosti využil aj pôžičky. Vlastne ak takýmto spôsobom mal fungovať francúzsky oceliarský priemysel. Nezabodajme, že ArcelorMittal vypumpoval všetky schopnosti, podstatu tohto priemyslu a potom išiel investovať do Indie. Čo teda potrebuje náš priemysel a konkrétne oceliarský, či už v stavebníctve, eh, v automobilovom priemysle, v leteckom priemysle a tak ďalej. Potrebujeme priemysel, aby sme boli trochu chránení proti bezprecedentným atakom. A to, čo predovšetkým potrebuje, mať priemyselníkov, ktorí nebudú investovať v zahraničí, kde budú vykoristovať pracujúcich, aby mali maximálny zisk ale aby investovali v Európe a aby e, rozvíjali európske teritorium. Ďakujem. Pán Kreuzmann. Frau Vorzimit, Kurzmann stimmt völlig dem zu, was er Ďakujem pekne. Ja súhlasím plne s tým, čo povedal kolega Royal. Len krátka poznámka k tomu ešte, ak dovolíte. E, nemecký oceliarský priemysel už neprodukuje oceľ, ale produkuje rôzne eh, riešenia pre svojich eh, klientov. A keď eh, z toho výjmeme tú ten aspekt vytvárania hodnôt, tak si vlastne môžeme povedať otvorene, že sa v Nemecku vôbec nerobí nič pre priemysel, ale urobili sme veľkú chybu, pretože potrebujeme toto odvetvie, potrebujeme aj tento spôsob vytvárania hodnôt, pretože dokáže veľmi priamo reagovať na potreby svojich klientov. Ak eh, chceme zachovať eh, eh, našu priemyselnú základňu v Európe, musíme mať predovšetkým konkurenceschopný ocelársky priemysel. A to samozrejme znamená, že musíme mať zaplatiteľné a priateľné ceny energie, inak tie priemyselné odvedia odídu. Lange. Ďakujem, pán Lange. Kolegyne, kolegovia, dávam vám zapravdu v tom, že rámcové podmienky ocelárskeho priemyslu nesmieme zhoršovať, ale tie hlavné problémy spočívajú v tom, že sa znižuje dopyt. Len by som pripomenul, v roku 2007 sme v Európe mali 14,7 milióna aut e, povolených, teraz povolujeme 11,2 milióna. Teda chýba tam 3 e, e, celá niečo milióna automobilov, ktoré vlastne na to, aby mohli byť vyrobené, potrebujú oceľ. Ďalej stavebníctvo, tam je to ešte dramatickejšie. Teraz máme dopyt po stavebníckej oceli Eh, ani nie do výšky 30 toho, čo to bolo pred krízou. Eh, a to je práve eh, to kľúčové. Musíme dosiahnuť, aby sa zvýšil opäť dopyt po ozilárských produktoch. A ďalej po druhé, je tu veľký problém konkurenceschopnosti. Máme čoraz viac konkurentov na svetových trhoch. Máme nové ocelárske závody v Abu Dhabi, ktoré dovážajú ocel do Európy. Máme konkurentov v Rusku a veľmi extrémne aj v Turecku. Teda tieto dva faktory treba zohľadniť. Jednak posilnenie dopytu a potom zároveň posilnenie inovácií, aby sme boli o krok pred, pred konkurentmi, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť našich e, podnikov. S tým súvisia rámcové podmienky, otázka cien energie, áno, ale aj otázka výskumu a vývoja, pretože ocel nie je uh, um, ako oceľ. E, niektoré e, technologické postupy sú o mnoho náročnejšie ako druhý oceľ, ktoré vidíme, že sa dovážajú z Ruska. A ešte chcem povedať, e, že ak chceme riešiť štrukturálne zmeny, tak to súvisí aj s stratou pracovných miest pre ľudí, ktorí pracujú v týchto podnikoch. Myslím, že model EDKS, ktorý uh, Eh, už 50 rokov eh, produkuje osviarské výrobky a taktiež veľmi úspešne vedie sociálny dialog s pracovníkmi, so zamestnávateľmi aj s zastupcami štátu a zároveň sú schopní eh, produkovať ocel. Takže každý spokojný. Takýto príklad by som mal rozšíriť aj inám. Príklad. Äh, äh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať äh, pánovi Goebbelsovi za jeho úvod a naozaj môžem iba potvrdiť to, čo povedal. Aj pán Kreuzmann podporil pána kolegu Goebbelsa. Keď chceme udržať priemyselnú výrobu v Európe a chceme udržať oceliarskú výrobu v Európe, tak musíme vyriešiť ten najväčší problém, to sú vysoké náklady na energie nie je to iba oceliarský priemysel, e, ktorý týmto trpí, ale e, týka sa to aj iných e, regiónov. Keby som sa obrátila na svoj región, tak musím povedať, že naozaj musíme otvoriť oči, nesmieme zatvárať oči pred realitou a nedojde k zmene iba za niekoľko rokov, ale my už sa nachádzame uprostred tej zmeny a kolega Goebbels už hovoril o tom, že naozaj sa musíme začať vážne venovať tejto tematike. Musíme klásť dôraz na klimatické zmeny, na e, energetickú politiku a chcela by som ešte raz zdôrazniť to, čo povedal pán kolega e, Krojcma a to sú e, reťazce tvorby hodnot. Ak nebudeme mať výrobu, nebudeme mať výskum a výskum nám odíde možno nie dnes, ale zajtra, pozajtra, a jednoducho je tam celý ten reťazec, ktorý navzájom súvisí a krátkodobom, v strednodobom horizonte aj to bude preč, ak si nedáme pozor, takže budeme musieť túto situáciu riešiť čo najrychlejšie. A chcem sa poďakovať e, aj za vynikajúce materiály a určite ich podporím. Rada by som vám oznámila, že už uzavriem zoznam rečníkov, pán Rubik, pán Čezina a pani Trautmann. Ostatní sa budú môcť vrátiť v diskusii pri výmene názorov o pozmeňovacích návrhoch. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Auch ich mich, mich... Áno, ďakujem veľmi pekne a ja sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi. Eh, ide o to, eh, kedy chceme v Európe keď chceme v Európe konzumovať, tak si musíme dobre premyslieť, čo chceme vyrábať. A táto, tento reťazec je naozaj posilným tlakom, pretože tu máme suroviny, máme ceny energii, máme takisto mzdy, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni porovnaní s inými regiónmi na svete. Ak to všetko chceme udržať, tak si musíme premyslieť, aké stratégie zavedieme. Máme tu silné kompetencie e, oproti e, hospodárskej súťaži na celom svete a musíme obhajiť našu pozíciu. Samozrejme, sú tu iní v Európe, ktorí sa snažia vytvoriť náladu. E, sú rôzne mimovládne organizácie v Európe, ktoré si dali za cieľ e, vyhnať priemysel z Európy. Ja myslím si, že tu by sme nemali naletieť týmto mimovládnym organizáciám, ktoré pôsobia jednostranne, ale mali by sme podporovať priemyselnú výrobu a e, výbor ITRE e, by mal vypracovať štúdiu, aby sme videli, v čom záujme konajú tieto mimovládne organizácie, keď sa snažia vyhrať priemysel e, z Európy, pretože to bude mať katastrofálne dôsledky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má kolega Brezina. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený prítomný. Napriek všetkému, čo hovoríme o technológiách, o vývoji a ani ociarstvo nie je výnimkou, tak musím povedať, že z mnohých Eh, energeticky intenzívnych odborov Ocia sa nie je výnimko, pretože aj toto odvetvie opúšťa Európu. Eh, musíme sa postarať o to, aby naši výrobci mali podobné ceny energie, ako majú inde na svete, pretože inak sa kapitál prelie do iných oblastí. Premýšľajme o tom, že ako únia máme často nevyslovenú paradigmu drahých energií. Drahé energie ničia naše energetické intenzívne priemyselné odvetvia a pokiaľ to nebude legislatívne a technologicky vyriešené, aby naši výrobcovia mali podobné ceny, ako majú výrobcovia v Spojených štátoch a v Číne, tak tento priemysel neudržíme aj v Európe. Ďakujem vám za pozornosť. ďakujem veľmi pekne, kolega Trotten. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade eh, by som eh, chcela plne podporiť to, čo sa povedalo pretože pán spravodajca bol jedným z tých, ktorí mali podobnú platformu, ako mali Belgičania, Francúzi a tak ďalej. Chcela by som eh, zdôrazniť, že tu došlo už k veľkým škodám. Pán Ena to povedal, ale je to pravda. Problémom je, že sa tu mení hodnota eh, toho, čo bývalo zdrojom komodita pre stavebný priemysel, pre automobilový priemysel E, je to niečo, čo sa rýchlo mení, pretože výskum prináša stále nové veci. Musíme teda dotlačiť členské štáty, aby mali silnú oceliarskú politiku, pretože táto výroba je veľmi dôležitá pre e, celý priemysel v krajinách. Môžete hovoriť o cene pracovnej síly, môžete hovoriť o kapitáloch, ale nič nenahradí priemyselnú stratégiu. Takisto potrebujem vidieť e, reakciu komisie na to, e, čo sa deje s cenami za uhlík. Sú to problémy aj s vysokými pecami, pokiaľ ide o, o uhlík a CO2. Máme tu výskumné e, programy, ktoré súvisia e, s energetikou práve pre toto priemyselné odvetvie. Ďakujem veľmi pekne. Takto e, sme uzavreli túto rozpravu a teraz dávam slovo pánovi Pelegrinimu, zástupcovi komisie. ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa hovoriť stručne pretože mnohí poslanci a poslanky nehovorili. Začnem tým, že poviem, že e, v prvom rade musím vysvetliť, prečo sa nachádzame v kríze. Musím povedať, že poslanci, ktorí hovorili, identifikovali e, viaceré faktory. Povedali ste, že toto sú tie hlavné faktory, ale je to v podstate kombinácia e, týchto faktorov. Potom je tu problém s nízkym dopytom po oceli, predovšetkým v stavebníctve a v automobilovom priemysle. E, poslanci identifikovali toto ako jeden z hlavných faktorov. Potom e, ďalším e, faktorom je nekalá hospodárska súťaž. Vidíme stále rastúci e, počet reštriktívnych praktík, ktoré uplatňujú členské štáty. A súhlasím aj s poslancami v tom, že toto e, vyplýva z toho, že legislatíva EÚ, hlavne v oblasti klimatických zmien, e, stála oceliarský priemysel dosť veľa. Jednoducho ide o kombinovaný účinok legislatívy, oblasti ocelárskeho priemyslu a iných faktorov. Mali sme štúdiu, ktorá je k dispozícii e, členom výboru ITRE a na našej stránke, ale v obdobiach krízy, ako napríklad v roku 2009, E, náklady na legislatívu tvorili obrovskú časť nákladov, ktoré mal oceársky priemysel. Takže ide o kombináciu všetkých týchto faktorov, ktoré som spomenul. A teraz sa chcem vrátiť e, k vystúpeniu spravodajcu. Pán e, Ďurk identifikoval štyri hlavné kapitoly v tejto správe a ja musím povedať, že súhlasíme. Je naozaj správne uvádzať tam ceny za energie, klimatické zmeny, výskum, a podľa mňa je tu ešte aj piatý rozmer, a to je, alebo piata kapitola, a to je sociálny e, rozmer. Hovorilo sa tu o, o možnosti, že viaceré oceliarské podniky sa zatvoria e, v členských štátoch a mohli by sme využiť štrukturálne fondy na to, aby sme e, reštrukturalizovali tento priemysel mohli by sme e, využiť štruktúrálne fondy nielen na reštrukturalizáciu, ale aj na preškolenie e, pracovníkov, e, pretože sme zistili, že sú tu obrovské medzery, takže potrebujeme aj preškoliť pracovníkov. No a potom sú tu nakoniec dve úvahy. Jedna z nich sa týka klimatických zmien. Viacerí z vás ste hovorili o tom, koľko stoja klimatické zmeny oceársky priemysel. Ale je tu niečo pozitívne aj na systéme ETS, teda systéme obchodovania s emisiami. Ale v oznámení ste možno videli, že sme vyzvali členské štáty, aby uh, príjmy, ktoré majú zo schémy ETS, venovali do oceľarského priemyslu. Takže je tu taká možnosť e, venovať e, tieto príjmy, ale členské štáty to neurobili. E, z dôvodu krízy členské štáty využívajú tieto prostriedky pre štátny rozpočet. Takže rozmýšľame nad tým, že by sme zaviedli ako povinnosť využiť príjmy zo schémy ETS na investície do ocelárskeho priemyslu. A nakoniec e, som chcel hovoriť o výskume a inováciách. Mnohí z vás to spomínali. My ako komisia e, sa pokúsime využiť program Horizon 2020, e, aby sme odhalili, kto sú kľúčoví partnery pre oceársky priemysel. Komisia sa teda pokusí získať čo najviac finančných prostriedkov pre Eh, súkromné partnerstva. Eh, samozrejme, budeme vám k dispozícii a k dispozícii spravodajcu eh, pri vypracovaní správy. Ďakujem, pán Pellegrini, za obmedzený čas. Ste povedali toho veľa zaujímavého. A teraz má slovo spravodajca na záverné, na záverečné úvahy. Nech sa páči. Köszönöm a szót, elnök asszony, és... Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne zareagoval by som samozrejme rád na každý komentár a otázku, ale nemáme toľko času. Ale pánovi Rojlovi by som povedal, že súhlasím s tým, že treba alebo 100% podporovať oceliarský priemysel, alebo sa mu vôbec venovať. Nemôžeme e, robiť nejaké kompromisy alebo ostať na pol ceste, takže tento sektor naozaj treba zachrániť. Ale všetko to, čo sme dnes povedali vo výbore, tak to preukazuje, že sme 100% za to, aby sme tomuto sektoru pomohli a zachránili ho. Všetko, čo som si dnes vypočul, bolo veľmi zaujímavé. Ja viem, že treba riešiť otázku cien energií, všetkých tých zložitých pravidiel súvisiacich životným prostredím, otázky výskumu a vývoja a som spokojný, že som si vypočul, že aj predstavitelia komisie sa zhodli na tých štyroch problémoch a hovorili o sociálnych faktoroch tohto problému. Je v záujme nás všetkých, e, aby sme dali tomuto sektoru dobrý, dobrú budúcnosť a očakávam samozrejme vaše poznámky a pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Termín na pozmeňovacie návrhy je 13. november. 16. decembra sa bude hlasovať, takže je času dosť na hĺbkovú prácu. A teraz ideme rýchle na druhý bod programu. Ako som povedala, došlo teda k tomu, že sa prehodil program a tento bod. Takže hneď dám slovo pánovi Violovi, aby predložil a predstavil tento balíček, ktorý je taký dôležitý. Máte čas na 15-20 minút. Nech sa páči. Thank you very much, madam. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení páni poslanci a pani poslankyne. Je pre mňa naozaj veľkým potešením a cťou, že vám môžem predstaviť nariadenie a balík, ktorý bol predstavený spolu um, s týmto návrhom nariadenia. Je to pre mňa naozaj veľké potešenie, pretože takto mám možnosť, vysvetlím vám krok za krokom, ako sme vytvorili toto nariadenie. Toto je asi prvý kontakt, potom budeme mať reakcie a komisia nám môže poskytnúť vysvetlenia a objasnenia, ktoré budeme potrebovať. V prvom rade eh, by som chcel povedať, aké je tu zázemie, eh, prečo eh, tu máme toto nariadenie, keď sa pozrieme na ten širší obraz, prečo potrebujeme túto digitálnu agendu a revíziu digitálnej agendy pre rast a pracovné miesta v Európe. A viete veľmi dobre, že sme začali robiť túto revíziu digitálnej agendy a zamerali sme sa na kľúčové ciele. E, tieto robíme vo všetkých smeroch. Venujeme sa všetkému, čo je dôležité pre Európe. Takže ide o základnú infraštruktúru a úpravu základnej infraštruktúry. Prečo e, sme sa tak zamerali na túto úpravu? E, pretože dohoda ktorá sa dosiahla pre e, spojenie Európy sa znížila na 1 miliardu. To znamená, že v nasledujúcom období, pokiaľ nedojde e, k nejakej revízii, nebudú ďalšie verejné finančné prostriedky, ktoré budú k dispozícii pre tieto siete, e, širokopásmové siete. To znamená, že to budú pre všetkým súkromné investície, ktoré budú musieť financovať vysokorýchlostné širokopásmové siete. Potom ďalší e, prvok našej revízie e, bola transformácia verejných služieb E, ide o to, čo môže priniesť digitalizácia verejným služeb tak, aby e, boli e, efektívne, aby poskytovali občanom to, čo občania potrebujú a namiesto toho, aby tieto služby boli stratové, konečne boli ziskové, aby pomohli administratívam a poskytli naozaj to, čo môže poskytnúť digitálny svet občanom. Ďalším prvkom sú digitálne zručnosti a pracovné miesta. V tejto oblasti je k dispozícii milión pracovných miest momentálne a je naozaj dôležité spomenúť to vzhľadom na to, že máme taký obrovský problém e, s nezamestnanosťou e, mladých Toto to, totiž to ponúka pre nich eh, pracovné príležitosti. Eh, komisia eh, pripravila oznámenie, ktoré hovorí o transformácii vzdelávacieho systému v Európe pomocou digitálnych technológií. Takže ide o zlepšenie celkovej štruktúry a stratégie v Európe. E, samozrejme musíme mať bezpečné e, siete, e, musíme mať zabezpečené aj autorské práva. No a potom tu máme cloud computing alebo oblačné systémy. V marci Európska rada vyzvala tomu, aby sme prišli s konkrétnym riešením a o niekoľko týždňov budeme skúmať e, problémy na jednotnom digitálnom trhu a na jednotnom telekomunikačnom trhu. My sme sa naozaj zamerali pri príprave Európskej rady na konkrétne opatrenia, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť e, ciele v oblasti informačných a komunikačných technológií. Ide tu totiž to o zvýšenie konkurencieschopnosti a počet pracovných miest e, v Európe. Ten balík, ktorý sa prijal, pozostáva z troch častí. Ako som povedal na začiatku, je tu oznámenie, ktoré stanovuje víziu pre e, spoločný jednotný telekomunikačný trh. Sú tu uvedené viaceré kroky, ktoré treba urobiť, aby sme dospeli k plnej harmonizácii telekomunikačných trhov v Európe. Potom je tu odporúčanie pre oceňovanie a nediskrimináciu je dôležité odporúčať najlepšie postupy pri úprave prístupu E, predovšetkým k širokopáspovej sieti. No a potom tretiou časťou je návrh pre nariadenie týkajúce sa e, jednotného telekomunikačného trhu v Európskej únii. Čo sú ciele návrhu vzhľadom na nariadenie? Povedal som hneď na začiatku, že e, nariadenie má tvoriť solidný základ infraštruktúry. Bez infraštruktúry tu nebudeme mať nejaké služby, nebudeme tu mať eh, nejaké oblačné služby pre verejnosť, pokiaľ nebudeme mať široko eh, pásmovú infraštruktúru, nebudeme mať digitálne triedy, pokiaľ nebudeme eh, mať širokopásmové siete. Prepojenie je teda podstatou všetkého, keď nebudeme mať uh, celý kontinent prepojený, nebudeme mať možnosť poskytovať tieto služby. E, Európa sa nachádza v rozmanitej situácii. Niektoré krajiny e, sú na tom vynikajúce, pokiaľ ide o e, širokopásmové prepojenie a potom sú krajiny, ktoré naozaj zaostávajú. A presne o to ide. Toto je ten rozmer, ktorý nám chýba. Keď sa pozrieme na náš kontinent, keď sa pozrieme na tých 500 miliónov občanov, ktorí žijú na našom kontinente, tak musím povedať, že toto je v podstate najväčší trh na svete. E, keď sa pozriete na to, aká je situácia v niektorých štátoch, tak musím povedať, že nie sú v tej e, najlepšej situácii, preto potrebujeme mať e, rovnakú úroveň na celom kontinente aby sme boli naozaj v konkurencieschopnej situácii porovnaní s celým svetom. Ale aj občania by mali e, ťažiť výhody e, z prepojenia celého kontinentu. Nebudeme skúmať iba, ako bude vyzerať e, priemysel 10 rokov, ale ako by sme mohli prepojiť celý kontinent. V našej vízii by sme mali rozmýšľať o otvorených službách, to znamená, že by tu mali byť e, vysokorýchlostné služby za nízku cenu v celej Európe. Náš návrh je veľmi vyvážený. E, v zásade postavený na troch pilieroch a má e, logiku, ktorá drží všetko pohromade. Nie sú to iba časti a čeriebky, ale sú tu naozaj pozbierané všetky veci, ktoré sú veľmi dôležité pre legislatívu. Prvky a logika, ktorá e, drží tento návrh pokope, je taká, že treba poskytnúť istotu e, spoločnosťam a firmám, ktoré chcú fungovať na celoeurópskej úrovni. Treba im povedať, aká jurisdikcia bude platiť, aké predpisy budú platiť, aké sú pravidlá hry. E, keď ide o vstupy, ktoré budú musieť využívať tieto spoločnosti a firmy, tak e, najdôležitejšia je istota, kedy bude to spektrum k dispozícii, za akých podmienok bude spektrum k dispozícii a za akú cenu bude spektrum k dispozícii. A treba mať aj istotu, pokiaľ ide o otvorené siete, ako sú Wi-Fi siete, ktoré by mali byť k dispozícii všade, bez akejkoľvek e, byrokracie a prekážok. Ďalší prvok, ktorý je veľmi e, dôležitý, je prístup k širokému pásmu. Ak chcete mať tento prístup na celom kontinente, e, musíte virtuálne prepojiť všetky tie mobilné siete a to je ďalší dôležitý vstup, ktorý musia poskytnúť spoločnosti poskytujúce e, prepojenie malým podnikom, malým a stredným podnikom alebo verejnej správe. No a potom je tu jednotný spotrebiteľský priestor. Toto všetko eh, by malo eh, vytvoriť eh, istotu pre spotrebiteľov. Mali by tu byť podobné podmienky v zmluvách, mali by tu byť podobné podmienky aj, ktoré sa týkajú prístupu do internetu. My sme jeden veľký kontinent, tak sa nemôže stať, že tie rozdiely v cenách budú až stonásobné. Niečo také sa nemôže stať. Keď sa bude používať mobil v Európe, tak opäť občania nesmú platiť náklady, ktoré nie sú ekonomicky opodstatnené. Teraz pôjdem do podrobností tých troch častí, ktoré som už uviedol. Prvý pilier e, sa týka jedného, jednotnej autorizácie v Európskej únii. E, prečo to potrebuje? Je to niečo také ako pas. Keď máte pas, ktorý uznávajú všetky členské štáty, je trošku bizarné povedať, že spoločnosti, ktoré fungujú v Európe v tejto oblasti, potrebujú 28 uh, rôznych uh, autorizácií, rôznych uh, povolení. No, Potrebujeme niečo, čo budú automaticky oznávať aj všetky ostatné členské štáty. Samozrejme sú tu zložitejšie riešenia, sofistikovanejšie riešenia. A tieto povolenia by mal dávať potom e, jeden inštitút alebo jedna organizácia, ale neviem, či to bude e, najlepšie riešenie, ale jednoducho mali sme využiť to, čo je k dispozícii e, v oblasti spravovania Európy. Mali by sme sa postarať o to, aby komisia alebo národné regulačné orgány mohli lepšie spolu fungovať. Nechceme vytvárať nové centrálne orgány, ktoré podľa nás e, momentálne nepotrebujeme. Takže e, jedno alebo jednotné povolenie v Európskej únii, to bude niečo veľmi jednoduché. E, podniky, ak dostanú toto povolenie, budú môcť fungovať po celej Európe. Ak si spoločnosť také niečo žela, samozrejme nebudú mať povinnosť, ale ak si to budú želať, budú chcieť fungovať v celej Európe, tak budú mať akúsi nálepku európskej spoločnosti a toto bude v záujme členských štátov. V takomto prípade, keď e, sa budú uplatňovať miestne e, predpisy a keby e, daná spoločnosť mala mať veľkú trhovú moc v konkrétnom členskom štáte, tak v rovnakej situácii, aby sa malo s touto spoločnosťou zaobchádzať rovnako v každom členskom štáte. Nie je správne, aby sa s takouto firmou zaobchádzalo inak, teda malo by tu platiť jedno nariadenie, jednotné predpisy. A preto sme navrhli, aby komisia mala právo vetovať um, národné opravné prostriedky, e, keď bude daná firma mať ten európsky pas. Teda v, vo výnimočných prípadoch komisia bude uplatňovať toto právo VETA a to bude právo, ktoré bude mať komisia. Prečo? pretože firmy, ktoré by chceli pôsobiť na celoeurópskej úrovni, by mali dosť rovnaké zaobchádzanie v každom štáte. Chcem však veľmi jasne povedať, že nariadenie nehovorí, že miestna prístup do siete by mala byť riešená na celoeurópskej úrovni. Nie, to by sa malo robiť na miestnej úrovni, nie na európskej úrovni ale spoločnosť, ktorá chce pôsobiť na európskej úrovni, by mala mať istotu, že sa budú uplatňovať e, rovnaké pravidla v každom štáte. A potom pokiaľ ide o tú časť e, spektra, tak táto časť je veľmi dôležitá. Táto e, časť je dôležitá bez ohľadu na to, kto je poskytovateľom služby v Európe a musím povedať, že reakcia na spektrum bola naozaj veľmi pozitívna, aby sme nepodceňovali túto reakciu. Dôvod, prečo by sme mali niečo robiť v spektre, nuž, e, vysvetlenie je jednoduché. Európa má teraz 6-percentné e, spoločné e, siete 4G, v podstate zaostávame aj za Afrikou, čo je veľmi čudné, keď sa pozrieme na to, čo sa deje vo svete. Je tu e, na to mnoho dôvodov. Keď sa pozriete na to, čo sa stalo po dôležitom e, rozhodnutí o programe telekomunikačnej politiky, tak Musím povedať, že tie rozhodnutie neprišli v rovnakom čase, tie rozhodnutia o zavedení 4G vo všetkých členských štátoch. Momentálne iba 17 členských štátov e, z 28 má toto spektrum a e, proces stále prebieha a nebude ukončený tak skoro. Toto vytvára neistotu e, v priemysle Wi-Fi a je smutné, že musím povedať, že Európska Európsky priemysel v tejto oblasti nemá svoj vlastný trh, ako to je inde vo svete. E, návrh je dvojstranný. Na jednej strane máme zvýšenú spoluprácu medzi európskymi štátmi pri poskytovaní spektra A potom druhá časť je možnosť e, predávať v malom. Toto môže poskytnúť vysokú rýchlosť, hoci to e, nebude až, tie technológie nebudú až také silné ako e, v prípade tých národných alebo európskych systémov. Zároveň by sme tu mali mať možnosť poskytovať Wi-Fi bez e, povolenia a máme tu aj možnosť outsourcovania e, Wi-Fi. Už som sa e, vyjadril k produktom virtuálneho prístupu. Toto je veľmi dôležitý produkt pre spoločnosti v Európe, aj pre verejné správy v celej Európe. Treba harmonizovať tento virtuálny prístup a spoločnosti e, začínajú mať aj určité zmetky v tom, aké sú pravidlá pri e, poskytovaní služieb e, spoločnostiam, ktoré pôsobia v celej Európe. A teraz by som chcel povedať niečo o spotrebiteľoch. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, ide tu vlastne o poskytovanie podstatných prvkov prepojenia s potrebiteľom. V prvom rade tu máme zmluvné podmienky. Harmonizované e, zmluvné podmienky znamenajú istotu pre užívateľov. Užívateľia potom vedia, aké majú práva, keď budú chcieť zmeniť operátor. Budú vedieť, koľkokrát to môžu urobiť. a takisto, aké majú práva, e, pokiaľ ide o účty a aké sú praktiky operátorov e, toto je zrejme e, to najdôležitejšie, pokiaľ ide o internet, ten taký spoločný účet e, na e, tejto obrovskej úrovni, ktorý sotva asi nájdete niekde na svete. Potrebujeme aj akési práva, akýsi zoznam práv pre našich európskych spotrebiteľov a užívateľov internetových služieb. Potom, pokiaľ ide o spotrebiteľov, hovoríme aj o zákonnej úprave základných e, charakteristík pre prístup e, do internetu. Toto je téma, o ktorej sa dosť hovorí. A chcel by som v prvom rade zdôrazniť, že e, sme sa tu rozhodli, že nebudeme mať byrokratické riešenie, nebudeme mať E, regulačné riešenie, ale rozhodli sme sa pre legislatívu. Budeme mať teda otvorený, transparentný systém, e, tak aby celý tento proces e, poskytoval zákazníkom to, čo potrebujú. S komisiou sme teda pripravili dobre vyvážený návrh. Je to návrh a je na demokratických inštitúciách, aby rozhodli, čo bude najlepšia cesta vpred. My sme navrhli E, pripraviť tento návrh naozaj e, veľmi transparentne a ako si určite e, pamätáte, mm, mali sme tu aj odporúčanie a z toho právneho hľadiska sme navrhli istotu pre spotrebiteľov a zaistenie základných črt a prvkov čo najotvorenejším spôsobom. To znamená, že by sme tu mali mať legislatívu, ktorá sa bude uplatňovať v celej Európe a je najpokrokovejšia na celom svete. My sme pripravili legislatívu, ktorá je viac v prospech užívateľov v Amerike. Majú legislatívu, ktorá blokuje napríklad prístup pre niektorých užívateľov, ale u nás to tak nefunguje. Pre nás je prioritou otvorený internet. E, e, nechceme teda E, nejako riadiť e, tok informácií na internete, iba ak je to naozaj nevyhnutné a pritom nechceme e, nikoho diskriminovať. Návrhu sa toto veľmi podrobne popisuje. Toto sú teda tie najvýznamnejšie črty, že je tu mnoho odborných podrobností, sme ochotní diskutovať o nich, ak bude záujem. Isté, že nielen zo strany vášho výboru, ale aj z iných výborov. Ďakujem pánovi doktorovi Violovi za túto prezentáciu. Prepačte, ešte v krátkosti k roamingu. E, v čom spočíva ten základný návrh vo veci roamingu? Nuž, e, našim prvým krokom je e, nezvyšovať respektíve e, neúčtovať žiadne náklady za roamingové volania od 1. júla 2014. E, je to prospech e, občana, pretože náklady sa tak výrazne znížili, že naozaj nie je oprávnené, aby spotrebiteľ, užívateľ, klient platil za roamingové volania. Ďalej druhým bodom je zmena paralely. Roaming je súčasťou ekonomickej povahy telekomunikačných sietí. Keď sa zamyslíme nad tým, ako pôsobí veľká európska siete, dajú, dajú sa internalizovať tieto náklady, ktoré vznikajú týmito roamingovými volaniami. Chceme teda podporovať vznik aliancií viacerých e, rôznych e, spoločností buď vo forme konsolidácie alebo na báze iba čiste obchodného vzťahu, aby sa zabezpečilo, že tieto externé náklady sa budú internalizovať a teda o dva, o dva roky očakávame, že sa nám podarí úplne odstrániť poplatky za roamingové služby pre občanov. Buona To je dobrá správa. Ďakujeme vám, pán doktor Viola, za vašu ochotu, za uvedenie. Kolegovia vedia, že budú ešte ďalšie významné etapy v tejto téme. Bude prezentácia štúdie o dopadovej teda dopadovej štúdie a potom bude aj verejné vypočutie pravdepodobne 5. novembra. Takže sa e, ešte stretneme a čo skoro sa budeme môcť ešte tejto téme venovať a diskutovať o nej. Nemáme ešte upresnenia pre spravodajkyňu a tieňových. To e, dnes stanovia koordinátori, ale navrhujem, že najprv dám slovo koordinátorom politických skupín, tak ako požiadali o slovo a potom ďalším pani Del Castillo Madurel. Doteraz sú títo prihlásení. Poprosím vás, aby ste boli struční, pretože aj pán Viola musí mať čas na odpoveď a potom má iné povinnosti, takže bude musieť o chvíľu odísť. Bez problémov myslím, že všetci budú môcť vystúpiť. Okay. Prezidenta. Pani Del Castillo, veľmi stručne. Je tu ešte veľa bodov na programe a toto je veľmi Dôležitá problematika. Ďakujeme komisii, že tak skoro bola ochotná urobiť túto prezentáciu. Nebudem sa obmedzovať alebo sústredovať na obsah, ale skôr na postup a procedúru. Nebudem hovoriť ani o obrovskom význame týchto tejto potreby prepojiť Európu kvôli ekonomickému rastu, konkurencie, schopnosti a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že treba využiť toto stretnutie, pretože pred nami stojí istá výzva a k nej sa musíme jasne a záväzne postaviť. Je jasné, a už aj ja som to povedala, aj kolegovia, Včera sme napríklad mali veľmi zaujímavé stretnutia aj s pani komisárkou Krus a špecializovanou nadáciou, ale je škoda, že to prichádza tak neskoro. Je to veľmi dôležitý balíček a prichádza naozaj veľmi neskoro aj vzhľadom na ten čas, ktorý má aj parlament, aby prebral svoju zodpovednosť, aby vypracoval stanovisko a aby sme to prediskutovali skutočne seriózne. A moje stanovisko ktoré je dosť teda podporované. Podporila by som slova pána Violu, že je to balíček a tento výbor aj parlament majú povinnosť sa musia k tomuto balíčku vyjadriť nezávisle od určitých možno neprepojení, ale sú tam logické body, ktoré treba spracovať spolu. Nie len technicky, teda keby sme tak nepostupovali, tak by to nemalo význam. A nemôžeme urobiť len nejaký zoznam nákupu, ale musíme konštruktívne postupovať. Musíme si byť vedomi, aké sú naše možnosti a obmedzenia a aby sme mali zhodu na plene, nebudeme môcť rozvíjať rokovania s radou. To je jednoznačne nemožné, ale na plene dosiahnuť zhodu, či už v marci, a to tak, aby sme boli čo najúčinnejší. Všetci členovia výboru, sekretariatu. A ja si myslím, že to môžeme dosiahnuť. ak sa do toho pustíme rozhodne, je tu pred nami výzva. Musíme odpovedať na návrh komisie Parlament v tomto mandáte a v tomto zložení po piatich rokoch diskusí o tejto téme musíme odpovedať. A či už v diskusiách vo výbore uvidíme, ktoré aspekty sú podľa nás dôležité, ktoré treba ešte vypichnúť a ktoré sú menej ale tejto výzve sa treba jasne postaviť. Môžeme to urobiť dobre, v čase aj obsahovo. A musíme k tomu pristupovať ako k balíčku. Neviem, či rada alebo niektoré členské štáty si myslia, že by sa niektoré veci mali robiť oddelenie, ale podľa mňa je to takéto máme k tomu pristupovať ako k balíčku. Mrzí ma, že som možno tak dlho rozprávala, podľa mňa to bolo dôležité. Teraz pani Teresa Madurel. A poprosím vás, aby ste sa obmedzili časovo. Gracias, uh, presidente. Yo intentaré ser breve. Stručne. Moja politická skupina zdieľa analýzu Európskej komisie v tomto sektore tento sektor telekomunikácií má samozrejme určité alebo trpí určitými ťažkosťami a to ohrozuje jeho konkurencie schopnosť a to má negatívne dopady na európskych spotrebiteľov v cenách, v prístupe k kvalitným službám. Ako správne povedal pán Viola, ďakujem mu aj za to, že je tu dnes medzi nami. Je jasné, že mať jednotný európsky telekomunikačný trh je životne dôležité a na tom sa zhodneme, ale tento balíček prichádza, a to zdieľam názor pani Del Castillo, veľmi neskoro. A rozsah balíčka nás vedie k tomu myslieť, že bude veľmi ťažké dosiahnuť ambicióznu zhodu do konca tohto volebného obdobia. Navyše tieto opatrenia prichádzajú skoro či neskoro v závislosti od pohľadu a obávame sa, že bude mať podobné ťažkosti ako predchádzajúce iniciatívy. Pán Viola spomenul roaming, posledná revízia roamingu. V mojej politickej skupine my sme boli jediní, ktorí sme obhajovali revíziu 3 a chceli sme zrušenie roamingu Neviem, či sa stanovisko iných politických skupín môže zmeniť, pokiaľ ide o spektrum a tak ďalej, návrhy harmonizácie môžu asi sa stretnúť s problémami v rade, pretože vieme, že spektrum bolo obvykle národnou kompetenciou. To je, to je len jeden z príkladov eventuálnych možných budúcich kontroverzií je jasné, že niektoré opatrenia majú obrovský potenciál, ktorý môže byť pozitívny pre tento sektor. Správne ste to povedali tak, ako v prípade roamingu alebo harmonizácia pri rozdelení spektra alebo tá jednotná autorizácia. To by odstránilo administratívnu záťaž a prinieslo by to väčší prístup, otvorenejší prístup k trhom a tiež k otvorenému internetu. To by bolo v prospech nielen spotrebiteľa, ale podporilo by to nielen konkurencieschopnosť tohto sektora. Naša skupina podporí všetko to, čo e, ide v zmysle ochrany spotrebiteľa a jeho lepšej informánovosti. Nechcem zachádzať do detajlov, Naša politická skupina veľmi podrobne tento návrh študuje. Spravodajcovia budú čoskoro menovaní a môžem vás zaručiť, že moja politická skupina bude pracovať na tom, aby sme dosiahli čo najlepšiu dohodu v prospech európskych spotrebiteľov a aby európsky telekomunikačný priemysel bol skutočne konkurencieschopný, aby prispel k modernizácii a k oživeniu európskej ekonomiky. Ďakujem. A teraz kolegovia, pán Hokmark. Thank you very much. Um, uh... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že je veľmi dobré, že máme priestor diskutovať nielen o rámci a o povahe tohto návrhu, ale aj o téme ako takej. Keď eh, výbor OSN pre vysokorýchlostný internet prezentovala svoju správu nedávno. E, videli sme, že mobilná vysokorýchlostná sieť je najrychlejšie rozrastajúcou sa technológiou, e, pričom globálne to rastie v priemere 30 To znamená naozaj historickú zmenu nie len celosektora IKT, ale aj ekonomiky. A toto je rozhodne správny prístup nášho výboru Nejde tu predovšetkým o sektor telekomunikácií, ide tu o to, ako um, umožníme prežitie našej spoločnosti a našim um, subjektom v ekonomike. Európa bola kedysi hnacou silou v oblasti telekomunikácie a internetu. Myslím, že je zaražajúce, že Nokia čiastočne predala niektoré svoje e, zariadenia Microsoftu pred e, niekoľkými týždňami e, a stratila hodnotu od roku 2000 o 130 miliard eur po tomto predaji. Zároveň Apple zvýšil svoju hodnotu o 350 miliard eur. Hovorím to len ako príklad toho, ako sa mení tá rovnováha. Myslím, že z nášho pohľadu musíme zabezpečiť nielen to, aby sme mali čo najlepšie schopnosti, najlepšie kapacity a najvhodnejšie podnikateľské prostredie, ale aj naplnenie jednotného trhu. Všimol som si v prezentácii komisie, eh, že diskusia o roamingu, eh, že je tu obrázok turistov, ktorí eh, plávajú v mori, E, tu však nejde o to vôbec, musíme odstrániť roaming na to, aby sme umožnili prežiť našej ekonomike. Tu nejde len o turistov, ktorí cestujú do zahraničia, ide tu o to, ako európsky priemysel e, musí byť vo vedení v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. Musíme zabezpečiť, e, aby z existujúcej legislatívy a zo zmien, ktoré sa môžu zaviesť, aby sme dokázali docieliť to um, jednotné telekomunikačné prostredie. Myslím, že nie je eh, veľmi šťastné, že komisia predkladá svoj návrh tak neskoro. Znamená to, že my sa musíme sústrediť z našej strany iba tie, eh, na tie naozaj najstrategickejšie zmeny, ktoré sa dajú dosiahnuť čo najrýchlejšie. Musíme to poňať pragmaticky. Ak sa nám totiž nepodarí zmeniť a prispôsobiť sa, tak sa svet zmení bez nás. Svet sa mení v priemere o 30 A väčšina eh, tých dynamických zmien prebieha v iných regiónoch sveta. My sa teda musíme spamätať a urobiť reformy. Eh, musíme využiť príležitosti všetky, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem a teraz pani kolegyňa Trotman. Ďakujem, Patricia. Pozorne som si vypočula úvod pána Violu, ktorý povedal, že nejde o návrh nejakých čiastočných e, častí, ale celý balíček. A v mojej správe e, som navrhla ten písmin approach, teda nejaký čiastočný prístup. Samozrejme, musíme byť koherentní ale musíme tiež aj odpovedať na tie otázky, ktoré sa tu kladú. A prvá otázka, je tam logika, reguláciu balíčka Telekom Ide o regulátor hospodárskej súťaže a návrh komisie, ktorá sa snaží o konsolidáciu trhu a tu sú dve rozdielne logiky. Ako pán Viola povedal, je to prechodná etapa. Ale naša otázka pre nás je, že my tu nemáme dostatočné prostriedky, ak táto prechodná etapa má byť štrukturalizujúca štruktúralizujúca a pozitívna, alebo bude pôsobiť e, nepriaznivo pre tento sektor v takomto ťažkom období. Pokiaľ ide o ten pás, Hovorili ste, že nejde o e, rovnoprávnostnú alebo nejakú egalitárnu úpravu, ale podobnú. Ak máme zadefinovať podmienky, kedy sa bude aplikovať veto komisie, tak to podobné, ale ten similar ako e, koncept je veľmi vágný. A rada by som vedieť, kedy a ako chce komisia e, zasiahnuť a zároveň rešpektovať princíp subsidiarity Pán Viola, ste sám uznali, že je tu problém princípu subsidiarity a jeho rešpektu, keď hovoríte, že lokálne siete nemajú byť upravované na európskej úrovni. To je nový bod, ktorý som si dobre zaznamenala. Takže je tu aj problém v tom pochopení a prístupu, ale aj koherentnosti prístupu tak ako to navrhujete. Po druhé, priemyselná politika. Ja by som si želala, aby komisia sa zorganizovala, keď už bol tento balíčok na začiatku obdobia bol odhlasovaný, aby sme mali skutočnú priemyselnú politiku. Poukázali sme v parlamente na nedostatok tejto stratégie. Napríklad nemeckí operátori Vodafone a tak ďalej, ako išli, prečo komisia lepšie neorganizuje prístup E, takých firiem, aby bola lepšia konkurencia nielen na európskej, ale aj národnej úrovni. A to sú body, ktoré znamenajú stratu hodnoty a kapacity pre tieto firmy na našom území. Nie sú tu jasné návrhy, aby sme mali e, rozšírenie optického vlákna v Európe, čo je rozhodujúce, ak chceme rešpektovať spravodlivosť pre občanov. Nestačí len, aby mali občania lepšie kontraktuálne podmienky, ale musia byť napojení optickým vláknom a vláknom vysokorýchlostným. To všetko je potrebné. A tu komisia e, sa musí jasnejšie organizačne uplatniť. Pokiaľ ide o naše krajiny a regióny, keď vidíme rozdiely medzi východom, severom a juhom. Tá konektivita to bude otázka konkurencie, schopnosti a atraktivity. A to je veľmi dôležitý bod a vôbec nie je subsidiárny a to priamo spadá do európskej kompetencie. Ako hovoríme o tých strategických otázkach, či už hovoríme o oceliarskom priemysle alebo iné inom, takže potrebujeme mať ten strategický pohľad. A tu nestačí len hľadať finančné prostriedky v ERDF alebo v kohezných fondoch, ale potrebujeme iné metódy a modality a zatiaľ ich nevidím. Otázka pasu. Obávam sa, pán Viola, a tu by som chcela odpoveď. Tento pas môže byť zaujímavý, nehovorím, že nie, ale bude podporovať tých najbohatších a najprítomnejších v európskych krajinách a nie stredne veľké firmy, ktoré by potrebovali podporu. A potom cloud, spomínali ste ho, že je veľmi potrebný pre rozvoj digitálnej stratégie je to téma, o ktorej sa nediskutuje ľahko s partnermi, hlavne v rokovaniach z USA, pokiaľ ide o dohody voľného obchodu. USA žiadajú možnosť e, archivovať európske údaje, pretože hodnota v súčasnosti je hodnota konexí a údajov či informácií. Ale ekonomická analýza komisie má niekoľko nedostatkov. Priemyselná hodnota, priemyselná akcia a hodnota prepojenia. Ďakujem. Poprosím vás skutočne, aby ste sa obmedzili si bod programu. Je tiež veľmi rozsiahly, takže naozaj buďte veľmi rýchli, pretože budú aj iné možnosti na vystúpenie. O 10 Chester, chiedo davvero pochi minúty, purtroppo. Naozaj len pár minút Pán Hercog. Thank you, thank you, chairman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi ma teší, že sa zúčastňujem tohto vypočutia. Pán Viola, chcela by som vám povedať, e, že by som si bola želala, keby som tu bola pred rokom, aby nám komisia predstavovala tento dokument. Je podľa mňa veľká hamba, že máme takéto meškanie z troch dôvodov. Poprvé, meškáme za svetom. Naša delegácia sa práve vrátila z Kórej. Tam e, nie, že majú 4G, tam majú 5G. A my ešte vôbec nemáme ani pokrytie 4G, e, teda meškáme, meškáme voči potrebám našich občanov. Európa nechcú byť prepojení, spotrebitelia, um, um, aj malé stredné podniky chcú byť lepšie prepojené, preto meškáme aj voči ich potrebám, aj na vnútornom trhu. Áno, pán Viola, meškáme aj v súvislosti s našimi legislatívnymi hodinami výbor ITRE a poslanci v tomto volebnom období nie sú ochotní prijať, že e, my sme údajne zodpovední za to, že neukončíme svoju prácu v prvom čítaní. Ja e, si uvedomiem, že nesiem zodpovednosť za iné dokumenty. Keď chcem o nich rokovať e, vo februári, musela som predložiť svoju správu v stanovenej lehote, najneskôr do 3. septembra preto už máme meškanie a ak parlament bude naozaj e, mimoriadne usilovne pracovať, môže sa stať, e, že sa nám nepodarí to stihnúť a, my poslanci nie sme ochotní prevziať zodpovednosť za toto meškanie. Myslím, že to je nespravodlivé a treba to jasne povedať, kto je tu na vine. A ešte posledná vec k obsahu. Sa už kolegovia dosť podrobne vyjadrili. Ja, keďže som spravodajkyňou pre iné témy, chcem pripomenúť kolegom, že tu je len o problém e, súvisiaci s zahraničným pôsobením. 30 občanov EU žije na vidieku a nie sú e, necítia sa spojení, e, cítia sa diskriminovaní, vznikajú takéto nové formy diskriminácie a táto legislatíva úplne sa obracia chrbtom týmto vidieckým um, obyvateľom. E, preto vás naozaj prosím, aby aspoň e, súčasťou tohto posledného balíčka, ktorý predkladáte, e, tie ďalšie nariadenia o presúvaní vysokorýchlostného spojenia, aby to nezaostávalo, pretože naozaj by sa to potom veľmi ťažko vysvetovalo, prečo sme to nestihli. Pán kolega Ďakujem, pani predsedajúca. Mne vadí to, že e, v tejto jednej z najvýznamnejších e, oblastí pre našu budúcnosť a konkurenceschopnosť Európy e, postupujeme tak pomaly a váhavo, že sa tak pomaly vytvára tento vnútorný trh. Máme tu roaming 3 a keď sa pokúšam stiahnuť si e-maily alebo pozrieť sa na Facebook alebo niečo vygooglovať, doma platím za gigabyte 3 eurá. Nerobím to inde, v inej európskej krajine, pretože potom by ma to stálo ešte dnes 540 eur. Teda gigabajt doma 3 eurá a v inej európskej krajine 540 eur. A keby som opustil EÚ, tak by to stálo až do výšky 14 tisíc eur, 1 GB. Môže mi prosím vás niekto vysvetliť, ako je toto vôbec možné vo fungujúcom trhovom hospodárstve 3 eur doma a 540 eur v inej krajine EÚ, kde, prosím vás, vlastne žijeme. Je to predsa škandál, neuveriteľný škandál a nechápem, že komisia nedokáže vtývať väčší tlak a snažiť sa viac preto, aby občania sa mohli slobodne v Európe pohybovať bez toho, aby museli čeliť takejto diskriminácii a um, vykoristovaniu zo strany poskytovateľov. Aj pre samotné telekomunikačné firmy je to predsa problém. Telekomunikačné firmy, práve tie mladé, nové, ktoré sa dostávajú na trh, ktoré sú hnacou silou na trhu, majú veľké ťažkosti presadiť sa v iných krajinách. Tu sa vytvárajú prekážky, vytvárajú sa hranice, naozaj sa všetko pošliapáva a to úplne neuveriteľne sa bráne budúcemu trhu a myslím, že e, práve voľby v roku 2014 budú tou hranicou a budú dôkazom toho, ako sa osvedčíme. Európsky parlament si plní svoje povinnosti, ale e, tie národné záujmy, kde e, sa to opäť len brzdí, nie je ochota pripustiť to Eh, prosím, uvedomme si, že svet sa hýbe ďalej, internet rastie, je potrebné eh, ukázať ešte pred voľbami, že dokážeme, dokážeme niečo splniť a priniesť konkrétne výsledky. Ďakujem za toto vystúpenie, podporené aplauzom. A teraz kolega Lambert. Well, I share the... Súhlasím s hnevom, ktorý práve prejavil Paul. Chcel by som však povedať, že keď sme hovorili o naredení Roaming 3, nie až tak dávno, mali sme príležitosť potopiť roaming. Mohli sme, a Teresa nebola si tam tom sama, aj zelení boli eh, na tej istej línii, mohli sme získať väčšinu a povedať, že odstránime roaming. Eh, mohli sme to pridať k návrhu komisie, ale nezískali sme preto väčšinu. Som rád, že teraz zdá sa už máme väčšinu, ale naozaj si myslím, že nám unikla táto príležitosť. Ešte by som to porovnal s tým, čo robíme napríklad v Ekone. Tam sme doplnili isté veci k návrhu komisie, čo sa týka transparentnosti, ďalej finančného riadenia a niekedy nám komisia e, pomohla dosiahnuť to. Myslím, že v tomto prípade Nelly Cruz nebola na našej strane, keď sme potrebovali a teraz e, E, si to zrazu rozmyslela a mňa to teší. Dúfam, že sa nám podarí to naplniť, ale e, poviem úprimne, vzhľadom na e, časový rámec, podľa mňa to bude veľmi ťažké splniť pred koncom tohto funkčného obdobia. Ďakujem aj za rýchlosť, aj za obsah. Teraz pán Ody, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dva body. Prístup k službám Vypočul som si kolegov, pokiaľ ide o tie obavy k rovnakého prístupu európskych občanov podľa toho, kde sa nachádzajú v EÚ. Tento bod nie je dostatočne rozpracovaný. Ja žijem vo vidieckej oblasti a teda som zvolený za túto oblasť. Nemajú ten pocit, že by mali, e, že sú znevýhodnení, ale určite to príde Rád by som poznal názor komisie. Napriek našim upozorneniam z parlamentu nie je tam začlenené to územné riešenie alebo rozdelenie rovnoprávnym spôsobom. Povedali ste, že nie je dostatok verejných financií, ale dovolte mi, vo viacročnom finančnom rámci sme pracovali za to, aby tam bola politická revízna klauzula po voľbách. Tak neanticipujte, prosím, to, čo budú rozhod- o čom rozhodnú európsky občania v eurovoľbách. Určite prebehne diskusia aj e, rovnako prístupu k občanom. Energetické siete preštudovať investičný fond, to sú vlastné zdroje EÚ, nejaká malá spotrebná daň vo všetkých sektoroch alebo poplatok ja to volám povinná daň a treba nájsť e, finančné prostriedky, aby sme mohli financovať európsku sieť prístupu k vysokorýchlostnému internetu. Teraz dodávateľia, poskytovateľia služieb v EÚ. Ako pristupujeme k zahraničným dodávateľom Zdá sa, že politická väčšina v parlamente je za princíp reciprocity, teda ak akceptujeme definíciu poskytovateľa týchto služieb, je to firma, ktorá je inštalovaná v Európe. Google, e, ktorý má sekundárne sídlo v Rakúsku, je to európsky dodávateľ a môže mať pás, aby si robil, čo chcel na celom území EÚ bez toho, že by ten či ktorý operátor Vieme, že aké sú záujmy v Európe, či môže robiť to isté ako v USA, či akceptujeme v reciprocite to, že sme si istí, že naše firmy môžu robiť to isté v zahraničí, čo povolujeme zahraničným u nás. Tento princíp reciprocity som nenašiel v tom návrhu a chcel by som poznať stanovisko komisie a keď to tam nie je, tak navrhujem, aby sme vnútili alebo navrhli tento prístup v texte. Ďakujem. Poslední dvaja, pán Čičester a pani Nibler. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani eh, predsedajúca. Prečo komisia eh, nevykonala eh, konzultáciu pripomienkovanie tejto legislatívy? Takáto legislatíva v rýchlosti nám prinesie iba výčitky neskôr. Grazie. Eh, Nibler, prego. Angela. Pani Nibler. Ďakujem pani, pani predsedajúca. Aj ja by som chcela podporiť všetko to, čo povedali kolegovia, že návrh prichádza príliš neskoro. A Prihla som sa e, vlastne preto, že chcem povedať jednu e, konkrétnu vec. Keď máme takýto balíček e, takto na konci a neskoro vo volebnom období, myslím, že je to nevyhnutné e, spojiť s veľmi silným politickým signálom. E, e, to sa vlastne nepodarí. Ja som vám ďačná, pán Viola, že ste tu dnes prišli, ale naozaj ma udivuje, prečo neprišla pani komisárka osobne. Je to predsa taký kľúčový výsledok jej práce. a Predkladá sa teraz 5 mesiacom pred koncom legislatívneho obdobia. Ja by som bola očakávala, že by si to vyžadovalo osobnú prítomnosť pani komisárky. Ďakujem. Ďakujem, teda dám slovo predstaviteľovi rady, pánovi Jakim Mavičusovi. Poprosím vás veľmi stručne. Poprosím veľmi stručnú odpoveď od pána Violu. Samozrejme, budeme možnosť sa ešte vyjadriť k tejto téme Samozrejme, bolo tu veľa otázok a potrebujete na to dosť času. Thank you very much, Madam Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré ráno všetkým. A ja by som sa chcel poďakovať pánovi Violovi za jeho prezentáciu. V mene predsedníctva Rady EU. My sme dostali túto prezentáciu e, v jej podrobnej verzii minulý týždeň. Koreper sa tomu venovala, rada bola veľmi dobre informovaná o komplikovanosti a osobitosti tohto návrhu. A súhlasím s poslancami, že takéto diskusie e, vyžadujú e, dostatok času a výmena názorov medzi členskými štátmi naznačuje, e, že potrvá dosť dlho posunúť sa vpred v tejto veci. Domnívame sa, že časový plán tejto veci je naozaj veľmi napätý a bude si vyžadovať veľké úsilie dodržať ho. Budeme sa snažiť dosiahnuť pokrok s touto problematikou, ale urobíme to našim, našou rýchlosťou. Musíme to prediskutovať všetko tak, ako si to budú štáty vyžadovať. Vieme, že sa blíži Európska rada a tam sa bude tiež diskutovať o tejto konkrétnej problematike. Dúfame, že šéfovia štátov a vlád budú e, diskutovať e, vecne o týchto témach a naznačia nám, na ktoré body sa máme sústrediť, aby sme celú vec posunuli vpred. Myslím, že v tejto chvíli nie je možné vyjadriť sa nieko podrobnejšie, ani nejako predvídať e, žiadne konkrétnejšie výsledky o celého tohto procesu o niekoľko mesiacov. Myslím, že by bolo najlepšie venovať sa v tejto fáze analýze a hľadať spôsoby ďalších postupov. Ďakujem. Ďakujem vám. To bola najvhodnejšia odpoveď a budeme spolupracovať ďalej v tejto téme. Ešte jednu vec, predtým ako dám slovo pánovi Violovi, aby som odpovedala aj pani Nibler. Neviem, nemyslím, že by pán Viola mohol. Pani Kras prišla do Štrasburgu veľmi neformálne, v také predpremiere, predložila, informovala o tomto balíčku. Ešte sa sem určite vládi, vráti. A preto sme aj požiadali pána Violu, aby prišiel pretože niekedy potrebujeme technické, systematickejšie prehlbenie v tejto problematike, ale samozrejme budeme mať možnosť ešte s pani komisárkou sa vrátiť aj k tým politickejším otázkam. Poprosím vás, aby ste 6-7 minút e, odpovedali a poprosíme vás, aby ste prišli na verejné vypočutie, niekedy možno aj skôr. Závisí to aj od rozhodnutí koordinátorov, pretože tie otázky, ktoré tu padli a ktoré sú veľmi významné, tak potrebujeme na ne adekvátne odpovede. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za to, že dostávam priestor vyjadriť sa podrobnejšie k otázkam, ktoré poslanci položili. Ja som e, si naozaj veľmi podrobne zaznamenal, na čo sa pýtali a veľmi rád by som na ne odpovedal podrobne. Ospravedlňte ma, že teraz poviem iba tak všeobecnejšie. E, ešte raz sa chcem poďakovať za to, že máme priestor vystúpiť tu. E, ďakujem za to, že ste vysvetlili, že pani komisárka je k dispozícii prísť kedykoľvek, keď si to výbor bude želať. Dnes som bol poverený ja, aby som predesol túto odbornejšiu prezentáciu návrhu. Chcem sa poďakovať aj koordinátorom za ich milé slova. Čo sa týka časového plánu, e, žiaľ komisia nemôže nejako vnúcovať ani požadovať e, žiadne e, časové a včasné schvaľovanie. Je to na spolulegislatívnych orgánoch, teda na rade a na parlamente. Komisia môže len poskytnúť všetku možnú podporu, informácie a reagovať na akékoľvek požiadavky. Budeme mať v dispozícii e, špeciálne vytvorený tým práve na tieto účely. Jasne sa ukazuje, že keby sme boli mali viac času, veci by vyzerali lepšie. To je jasné. Ale chcel by som zdôrazniť eh, to, čo povedali niektorí poslanci v diskusii a síce, že eh, toto prostredie sa naozaj mení rýchlosťou svetla. To, eh, o čom sme diskutovali pred rokom, mm, už nie je predmetom diskusie dnes. Hovorili sme o potrebe všetkých ehm, občanov používať zariadenia všade v Európe. Dnes už o tom nediskutujeme. Musím sa ospravedlniť za ehm, ten obrázok e, turistov, ktorí sa vyhrievajú na slnku na pláži. I hneď to zmeníme. A keď si prečtete našu dopadovú štúdiu, z toho jasne vyplýva, ako to vnímame. Ide tu o lepšie prepojenie Európy, nejde tu len o zrušenie roamingových poplatkov pre um, dovolenkárov. Je to nevyhnutné pre um, lepšie prepojenie celého kontinentu. Viete si predstaviť, e, že by autá fungovali tak, ako funguje dnes internet, e, že auto, keď sa dostane na hranicu v štátu, že by jednoducho prestalo ísť. E, to je predsa nemysliteľné. A takto predsa dnes funguje internet. Zrušenie roamingu je predovšetkým samozrejme prínosné pre európske podniky. Ozrenie sa ten obrázok dovolenkujúcich občanov je možno spôsobený tým, že náš tým, ktorý na tom pracoval, nemal čas na dovolenku. Možno preto sa tam dostal ten obrázok. A ďalej tu padla otázka na to, čo chce regulačný orgán dosiahnuť. Práve teraz sa chystáme na cestu do Rigi a tam sa o tom bude hovoriť, tam sa dozvieme, e, čo presne e, regulačný orgán chce e, docieliť Reakcia trhov bola relatívne pozitívna na tento návrh, odkedy e, sa to oznámilo, index, telekom, index e, sa zvýšilo 3%, a keď si pozriete komentáre finančných analytikov, e, reakcie sú do veľkej miery pozitívne. Ste, že viete si predstaviť, ktorej skupine sa to nepáčilo. Um, je to skôr skupina, ktorá zastupuje spotrebiteľa, ale vnímajme to tak, že je to balíček e, aj na strane spotrebiteľov, však e, komentáre e, finančných odborníkov boli relatívne pozitívne. Náklady na medzinár- za medzinárodné volania nie sú nejakým extrémne závažným problémom. Ešte stále nie je pochopiteľné, prečo volanie z Ríma e, do Vilniusu stojí viac ako eur, i euro. Je to o 100% drahšie ako vnútroštátne volanie. To predsa nie je v zlade s duchom Európy. E, je to naozaj e, symbolické rozlišovať medzi spojením a odpojením kontinentu. Padlo tu veľa vyjadrení na Margo prepojenia Mm, regulácie verejných e, vzťahov a taktiež náklad, ktoré s tým súvisia. Chcel by som to trošku popraviť. V úvode som sa vyjadril k nástroju Spájame Európu. Pôvodne bol návrh 8 miliárd. Toto nebolo schválené a my teraz musíme plne využiť štrukturálne form, fondy, musíme taktiež zabezpečiť e, splnenie priorít v oblasti IKT za využitie štrukturálnych fondov, ale e, tá veľká váha e, broadbandu bude práve na súkromných firmách. Nedá sa to celé pokryť zo štrukturálnych fondov. K tomu sa však ešte vrátim ďalej. Čo sa týka pripomienkovania. Niektoré časti tohto návrhu boli predmetom veľmi rozsiahleho pripomienkovania za posledné dva roky. Teda je ťažké povedať, že je to nejakým prekvapením. Napríklad, čo ja pôsobím v tomto sektore, a je to naozaj dosť dlho, sa e, diskutuje o vzájomnom uznávaní. E, myslím, že prebehlo sedem pripoviekovaní, e, boli zorganizované viaceré pracovné skupiny, to isté platí aj o ďalších eh, témach eh, prebehli vnútrokomisijné eh, pripomienkovania externé, taktiež boli vypracované početné správy. Nede tu o časové plánovanie ehm, a o nejaké zámerné vyhýbanie sa pripomienkovaniu. To rozhodne nie. Tie najdôležitejšie časti boli predmetom rozsiahlých konzultácií. Čo sa týka Bereku, už som sa k tomu vyjadril. Práve teraz odlietam do Rigi ehm, preto vlastne e, ste tak láskavo upravili aj program vašej schôdze. Budeme o tom hovoriť v Rige, aj o tomto konkrétnom návrhu. Máme v súvislosti s Berekom len jeden konkrétny e, návrh, a síce, e, že Berek by mal mať trvalý podiel pod dohľadom parlamentu. Myslím, že to pre inštitúciu, ktorá získava čoraz väčšiu váhu, by naozaj bolo veľmi potrebné Chcel by som eh, teraz ešte eh, povedať, že sa k tomu vyjadríme neskôr a potom, čo to prerokujeme eh, s kolegami z Bereku. Ospravedlňujem sa za to, že nemôžem teraz odpovedať podrobne na všetky otázky. Ešte posledná vec, konsolidácia. Tento návrh sa netýka konsolidácie, nemôže nejako zmeniť legislatívu v oblasti hospodárskej súťaže. Isté, že je to trh, a trh o tom musí um, rozhodnúť. E, firmy sa rozhodujú, či budú investovať v inej krajine alebo nie. Isté, že ak sa tak rozhodnú, bude to veľmi dobre pre Európu, ale nemôžeme nejako nútiť súkromné firmy, aby investovali do iných členských štátov. To sa jednoducho nedá. Tento návrh e, vytvára také podmienky, vďaka ktorým nebude žiadna administratívna záťaž, nebudú žiadne prekážky takýmto investíciám a využívanie spektra bude spojené s takmer rovnakými podmienkami úplne všade, eh, tým, že verejné ehm, produkty budú eh, veľmi porovnateľné. Čo sa týka nižšej miery konsolidácie, eh, toto majú na starosti orgány hospodárskej súťaže na miestnej a národnej úrovni, tie musia zasiahnuť a ak to bude potrebné, iste zasiahnu nič nemôže zabrániť dodržiavaniu zmluvy vo veci e, otázok hospodárskej súťaže. Ďakujem, pán Biola. Samozrejme, niektoré odpovede boli, niektoré neboli možné. My s vami sa zhodneme samozrejme, e, že je to aj dobré a že pri inej príležitosti nám ešte budete odpovedať, pretože táto problematika bude neustále v pozornosti nášho výboru. A jednak budeme mať dopadovú štúdiu, verejné vypočutie, ktoré bude pravdepodobne 5. novembra. Dnes naši koordinátori upresnia harmonogram. A budeme mať ešte iné príležitosti sa k tomu vyjadriť. Ďakujem všetkým kolegom. A ideme na ďalší bod. A hneď dám slovo kolegovi Benštenovi. Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami. Budeme sa snažiť rešpektovať rečnícky čas. Nech sa páči. Si vuole intervenire, kolega Benstein, alla parola. Nech sa páči, pán spravodajca. Thank you so much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zodpovedný rast e, spoločnosti je cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť v posledných rokoch. Spoločnosti e, stále väčšiu pozornosť venujú prostrediu, v ktorom rastu. Návrh komisie sa týka toho, akým spôsobom nahlasujú svoje aktivity v oblasti CSR. Vítam návrh komisie. Transparentnosť a e, roztrieštenosť e, sú dôležité pre zainteresované strany, preto je dôležité mať stratégiu. Som e, spokojný s návrhom komisie, mám teda iba niekoľko návrhov na zmeny textu, ako vidíte e, v mojom návrhu. Dva najdôležitejšie aspekty, e, ktoré sa týkali aktivít CSR a potom druhý návrh sa týka modelu komisie. Ak cieľom je zvýšiť transparentnosť a e, možnosť zainteresovaných vám porovnávať, e, tak si myslím, že dáva zmysel použiť európsky rámec na nahlasovanie aktivít v oblasti CSR. Um, ehm, sú tu správy spoločnosti, e, neviem, či ma zmysel čítal, musím povedať, že pochádzam z krajiny, e, ktorá má obrovské úspechy so správami CSR. Ja som bol ministrom, keď sme ešte také zavedli v roku 2008. Tak ako v posmielujúcom návrhu navrhujem, aby spoločnosti zverejňovali informácie o stratégiách. Naše skúsenosti boli také, že veľký počet spoločnosti sa rozhodli zaviesť aktivity CSR do svojich aktivít. A ne uspokojili sa iba so stratégiou. Bolo veľmi zlou politikou, keď firmy nezobrali do úvahy, aký vplyv eh, majú na svet. Bolo veľmi zle, keď nemali politiku eh, CSR, ktorú chceli implementovať, preto eh, sa pre takúto politiku rozhodli. Myslím si, že stratégia CSR by mala byť riadená samotným podnikaním a nemyslím si, že je produktívne, aby spoločnosti boli nútené e, nahlasovať rôzne kategórie, ktoré nemajú s nimi nič spoločné, ale tie kategórie CSR, ktoré sú pre nich relevantné. Uvítam návrhy a pripomienky kolegov. Ďakujem. Pán Lange, Kreuzmann, Lambert. To je zoznam rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. E, žiaľ, náš tenový spravdajca tu dnes nemôže byť. E, ja sa vyjadrím e, v jeho mene, ale vyjadrím aj svoje vlastné pripomienky. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Vidím, že ste považovali správy o CSR za eh, hnaciu silu, eh, čo je veľmi dobré. A musím povedať, že práve eh, v diskusii o takých témach, ako je detská práca v Uzbekistane alebo nešťastie v Bangladeši, ukázalo, že správanie Európskej únie aj v tretích štátoch musí byť zodpovedné. A dobrovoľné zavádzanie ekologických sociálnych noriem sa ešte posunulo ďalej týmto návrhom a musím povedať, že sa uberáme správnym smerom. E, podporujem aj návrh na to, aby sme povedali, že e, to nahlasovanie správy nemalo byť úplne e, svojvoľné a náhodné. Mali by tam byť národné kritériá, ktoré budú vychádzať z európskych e, kritérií pre predkladanie správ, čo je správne. Ja by som zašla možno ešte o krok ďalej. A normy, ktoré sú najrozšírenejšie a ktoré sú najviac akceptované, teda e, smernice OECD z roku 2011, e, to by mala byť norma. Ale samozrejme, e, viaceré podniky sa medzi tým um, obratili na iné normy. Áno, súhlasím s vašim pozmeňujúcim návrhom číslo 5. To slovičko národný odtiaľ vyberieme. Alebo vnútorštátny odtiaľ vyberieme. Pokiaľ ide o environmentálne normy alebo sociálne normy a o praktizovanie sociálneho dialogu a dodržiavanie ľudských práv. Toto je naozaj zásadné, musí to byť obsiahnuté v týchto správach. A pokiaľ ide aj o otázku dodávateľských sietí, to je uh, dôležitá otázka, pretože mnohé akciové spoločnosti sami nevyrábajú, ale iba nakupujú a predávajú. Takže aj tu treba zohľadniť e, tú dodávateľskú sieť. Ale je tu istá oblasť, ktorej e, s vami nesúhlasím a to je pozmeňujúci návrh číslo 4 a pozmeňujúci návrh 8. Domnievam sa, že ak spoločnosť neuplatňuje politiky v súvislosti s jednou alebo s viacerými z týchto záležitostí, musí poskytnúť vysvetlenie, prečo ich neuplatňuje. V Európskej únii máme 42 tisíc podnikov a 2,5 tisíc to robí a aj veľmi dobre vysvetľuje, prečo to robia. A očakávam, že aj tí, ktorí to nepovažujú za potrebné, e, budú donútení e, tak urobiť. Budú musieť e, poskytnúť vysvetlenie, prečo neuplatňujú tieto politiky. Takže ja nepodporujem pozmeňujúci návrh číslo 4 a mali by to robiť všetci, ktorí spadajú pod túto smernicu. To znamená, že som aj kritický voči pozmeňujúcemu návrhu číslo 8. Malo by to byť e, naozaj nebyrokratické a nemalo by to prinášať e, zbytočné zaťaženie pre malé a stredné podniky. Mali by sme sa teda pozrieť na normy a mali by sme sa pozrieť na to, ako by sme mohli odbúrať e, byrokraciu. To je už potom ďalší, neskorší pozmeňujúci návrh ale naozaj musí tu byť povinnosť, jasné normy, a musí to byť aj možno všetko jednoducho realizovať. Ďakujem veľmi pekne. La parola, kole... Ďakujem, pán Kreutzmann. A pán kolega Langen. Každý e, deň hovoríme o e, inteligentnej regulácii, o stále menšom zaťažení a tých 2,5 e, tisíc, ktorých ste spomínali, ktorí to robia, tak je to propaganda ale keď komisia hovorí o niekoľkých stovkách alebo niekoľko tisícoch e, eur, tak sa musí iba smiať, pretože e, u nás sa to robí ako norma. E, viete, čo vlastne chcete? Chcete, aby aj aby cerské spoločnosti poskytovali tieto informácie. Budete musieť teda zmeniť systémy. Budete musieť potom nejakým spôsobom priniesť všetky tieto informácie od cerských spoločnosti do účtovníctva Tisíc eur to je smiech. keď dojde vo firme k nejakej malej zmene, tak to musíte zmeniť v usmerneniach. Musíte potom, potom všetko konsolidovať. Tu nehovoríme o 500 eurách, nehovoríme o tisícke eur, ale hovoríme o niekoľkých tisícoch eur. Tí, ktorí na to majú, tak môžu ukázať, čo robia v oblasti ochrany životného prostredia, čo robia v sociálnej oblasti. A môžem iba povedať, že keď sa to robí dobrovoľne, tak v poriadku, ale chcete donútiť 42 tisíc podnikov, aby to robili, tak to asi nepôjde. To im budeme musieť pomôcť, aby to urobili, pretože to nebude stať niekoľko 100 eur ani tisíc eur, ale bude to naozaj stať niekoľko tisíc eur. Ja by som iba chcel, že ak niečo nariadíme, tak to musí mať dobrý e, dôvod a nesmieme pritom e, znižovať schopnosť v Európe. A to veľké nebezpečenstvo, ktoré tu vidím, je v ďalšom kroku. E, tie veľké firmy to robia, to je v poriadku, ale čo tí menší? To už je ten ďalší krok. Ja som úplne proti tomu, musím vám povedať, pretože kde je tam tá efektívnosť? Nejdem už vôbec do podrobností, čo urobil kolega Berenc, ale on sa to snaží ešte chcel urobiť znesiteľným. Prečo zaťažujeme stále viac podniky? Prečo musia e, toho znášať stále viac a stále viac? zoberte si, že to je nejakých 250 tisíc podnikov, keď zoberieme všetky malé, stredné a veľké podniky. E, sú tam e, ľudia, sú tam rôzne systémy e, DV, ktoré budú potrebovať a bude ich to naozaj stať veľa, neviem koľko, 10 tisíc, 30 tisíc, e, ale naozaj by sme si to mali premyslieť. Každý deň Komisia hovorí o inteligentnej regulácii, o stále nižšom zaťažení, o odborávaní byrokracie a pritom každý deň prichádzajú nové smernice, nové nariadenia a toto ešte chceme a ešte toto chceme a týmto zaťažíme podniky. No jednoducho e, to takto nejde ďalej. E, to, čo budeme robiť, to musíme robiť naozaj e, inteligentne či už sú to muži alebo ženy, bez ohľadu na to, ako národnosť ide, e, bude to naozaj ďalšie e, zaťaženie. Tu už včera sa hovorilo, že také niečo sa e, robí celé roky. Národnosť nehrá úlohu, potrebuje jednoducho tých najlepších. A keď už niečo takéto robíme, musíme to zdôvodniť, prečo niečo také robíme. ja nechcem, aby sme e, tu prinašali ďalšie e, komplikácie. E, komisia musí robiť dobrú politiku. Na čo hovoríme o inteligentnej regulácii a potom prinášame ďalšie zaťaženie. Ďakujem. Nepočujeme pani predsedničku. Mr. Kreutzmann. Pán Kreutzmann, aké potešenie vidieť niekoho, kto obajuje záujmy podnikov ja neviem, aké vy máte skúsenosti, ale predtým, než som prišiel sem, ja som pracovala 22 rokov v podnikateľskej sfére a viem, o čom hovorím. Ja poznám malé a stredné podniky a poznám veľké podniky. A keď sa hovorí, že nemali by sme uvalovať takéto povinnosti na veľké podniky, pretože jedného dňa aj malé, aj stredné podniky budú mať tú istú povinnosť e, časom, tak vlastne e, obhajujeme veľké podniky. Ja už mám plné zuby e, liberálov, ktorí hovoria, my máme radi a malé stredné podniky vytvárajú nové pracovné miesta, prinášajú inovácie, tak to je pravda. Ale keď ide o skutočnú podporu malých a stredných podnikov, tak potom zrazu my zelení stojíme osamotení a e, musíme prosiť liberálov o pomoc. A nehovorím teraz o PP, EPP, pretože vy by ste nám pomohli. Ale dobre, chcem povedať jednu vec naozaj plne súhlasím s tým, že by sme nemali zbytočne preťažovať malé a stredné podniky e, ďalšími správami. Súhlasím s A už teraz viem, že majú toho príliš veľa na pleciach a nemajú všetky tie zdroje na to, aby naplnili všetky legislatívne e, požiadavky. Treba zjednodušiť legislatívu, ale to neznamená, že legislatíva musí byť menej efektívna. Myslím, že môžeme mať jednoduchšiu a efektívnejšiu legislatívu. Ale musím takisto povedať, že mám plné zuby e, veľkých e, podnikov, ktoré obchádzajú e, pravidlá, zabijú 15 tisíc ľudí v Bangladeši, lebo neplnia vôbec normy a nechcú vedieť, čo robia subdodavatelia, ale jednoducho tu chcem mať povinné pravidlá. A myslím, že tu môžeme naozaj prispieť k zmene. Keď ide o finančné nariadenia, tak dobre, Eh, urobili sme eh, tie pravidla záväzné pre veľké podniky, ale urobili sme výnimky eh, pre malé a stredné podniky. A s tým súhlasím. Ja som pracoval 22 rokov pre veľký podnik a oni majú dosť prostriedkov, dosť ľudí na to, aby splnili všetky takéto podmienky a majú dosť peniazy na to, aby vyplácali veľké prémie svojim riadiacim pracovníkom. Takže Eh, ja si nemyslím, že by to malo byť dobrovoľné eh, pre veľké podniky. Pre veľké podniky by eh, informácie o nefinančných záležitostiach mali byť povinné. A potrebujeme aj porovnanie, aby sme jednoducho mohli porovnať podniky medzi sebou. Pán Krojsman, dobre, súhlasím. Môžeme mm, sa zdať týchto nefinančných informácií, keď ich nahradíme záväznými normami. Keď napríklad donútime H, firmu H a M, aby pracovala na celom svete iba s takými partnermi, ktorí plnia nejaké normy, v poriadku, ja plne s tým súhlasím. Ale zrejme toto nie je na našom dnešnom programe. Ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, sa týka e, niečoho, s čím prišla komisia. E, keď sme hovorili o finančných e, správach, bola tu diskusia o tom, že jednotlivé krajiny by mali poskytovať finančné údaje. O tomto sa hovorilo a nakoniec to komisia odmietla pre veľké podniky. A opäť sme mohli hovoriť o Prahu. Čo je definícia malého stredného podniku? Je to dvojnásobok Prahu pre malé stredné podniky, alebo aký bude ten prach? Ja som flexibilný, ale nakoniec e, tá diskusia prebiehala v komisii a pán e, komisár Barnier povedal, že tento text o nefinančných informáciách by sme e, mali využiť ako nástroj pre povinnosť e, firiem e, poskytovať takéto informácie. Na rade v máji e, sa hovorilo, že v Európskej rade je súhlas s tom, že potrebujeme finančné informácie od jednotlivých krajín a viem, že to nepatrí e, sem do tohto textu, pretože to sa hovorí o nefinančných informáciách, patrí do textu, ktorý sme schválili pre niekoľkými mesiacmi, ale keď to neurobíme tu, tak sa to nestane niekoľko rokov a my e, máme šancu aj v súvislosti s telekomunikačným balíkom urobiť niečo ešte pred voľbami budúci rok. Využíme teda túto príležitosť na to, aby sa to stalo. Upravme teda text e, týmto smerom. Možno tu máme ešte niekoľko ďalších pripomienok, ale súhlasím s pánom Krojcmanom, nezaťažujeme zbytočne malé a stredné podniky, ale nadnárodné spoločnosti by túto povinnosť mali mať. A nadnárodné spoločnosti aj tak majú e, vyššie normy ako ostatní a toto e, bude pre nich iba dobre, pretože možno ich konkurencia bude donútená správať sa udržateľnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem. Pán Ody ako posledný, potom spravodajca. Ďakujem, pani predsednička. Gratulujem kolegovi Bensenovi k tomu záujmu, ktorý prejavil v tejto vysokotechnickej téme. Moja myšlienka, neviem, či bude súhlasiť, tak konotácia tejto revízie je veľmi sociálna a hovorí sa, že v nefinančných informáciách by mali byť aj určité sociálne Keďže je tu možnosť zmeniť tejto smernice, kladiem si otázku, či by nebolo možné uviezť druhú povinnosť, pokiaľ ide o daňové informácie, keďže ide o účtovný dokument. Tieto fiskálne informácie pre nadnárodné firmy by znamenali, že by sme od nich žiadali, aby publikovali dane ktoré platia v jednotlivých regiónoch sveta, hlavne v EÚ a hlavne v členských štátoch, pretože v G20 vidíme, že dochádza k akýmsi cezhraničným podvodom tým, že niektoré zisky z niektorých sektorov sa usidľujú v niektorých krajinách a že dochádza k určitým transferom v niektorých e, E, filiálkach a videli sme aj odporúčania na medzinárodnej úrovni v týchto transferoch. Týmto oznámením alebo týmto dokumentom to nevyriešime, ale v určitej kapitole fiškálnych informácií by sme od nich žiadali, akú výšku daní platia v krajinách, kde produkujú. Bolo by to zaujímavé, keby nám Google napríklad povedal, koľko daní platí v Rakúsku, Nemecku, na základe aktivít, ktoré rozvíja v týchto krajinách. Samozrejme, nevyriešime všetko, ale mali by sme taký prvý prvok transparentnosti e, v daniach. Bol by som rád, keby sme o tomto pouvažovali, o tejto možnosti. Skôr než dám slovo spravodajcovi, tak ešte predstaviteľ komisie, pán Bernie, nech sa páči. Thank you, Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým e, poslancom a poslankyňam za ich e, pripomienky. Chcel by som e, zdôrazniť to, čo komisia prijala v apríli. To bolo kompromisné riešenie A takto sa európske e, spoločnosti dostali do vedúcej pozície na celom svete. Ale e, snažili sme sa aj vyhnúť e, zbytočnému zaťaženiu malých a stredných podnikov. Chcel by som objasniť, že dôkazy, ktoré máme, ukazujú, že podniky vo svojich stratégiách berú do úvahy nielen finančné dôsledky, ale aj dôsledky svojich aktivít na životné prostredie a ľudí v komunitách, ktorých pôsobia a v dlhodobom horizonte tieto úvahy vedú k úspechom. Z toho dôvodu sme považovali eh, túto legislatívu za priaznivú pre eh, podniky. Aj investori nám povedali, že naozaj potrebujú eh, takéto informácie, aby mohli komplexne posúdiť, ako sa darí podnikom a ako budú môcť reagovať na budúce výzvy. Doteraz nebolo dosť informácií o životnom prostredí a iných záležitostiach k dispozícii, takže investor neboli schopní posúdiť tieto oblasti rovnako dobre ako finančné informácie. Je asi iba 2500 spoločností v Európe, ktoré sú transparentné aj v environmentálnych a sociálnych otázkach. My by sme chceli zvýšiť E, tento počet na 18 tisíc veľkých podnikov. A to sa týka iba tých naozaj veľkých podnikov, teda tých, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov v Európe. E, chceme dať jasne najavo, že malé a stredné podniky nebudú povinné poskytovať takéto informácie. Ale ide o veľké podniky, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov. E, tu hovoríme teda zhruba 18 tisíc podnikoch v celej Európe. V správach spolu e, s finančnými výkazmi Treba uvieť aj tieto environmentálne a sociálne informácie, aby sme si e, vytvorili komplexný obraz o danom podniku. Takže mali by tam byť informácie o tom, ako vplýva daný podnik na životné prostredie, na spoločnosť, aké sú tam sociálne dôsledky a ďalšie podobné aspekty. E, takisto je dôležité otázky e, vplyvu na ľudské práva, potom je tam e, dodavateľský reťazec a potom je to aj otázka diverzity. Domnievam sa, že tu predkladáme vyvážený návrh, A nechceme sa odkazovať iba na medzinárodné rámce, ale aj vnútroštátne rámce, e, pretože viaceré členské štáty urobili obrovský pokrok. E, chcel by som spomenúť napríklad nemecký kódex e, pre trvalú utržateľnosť a francúzsku legislatívu, ktorá tiež obsahuje tiež celý súbor položiek, ktoré spoločnosti môžu využiť pri uverejňovaní informácií. Takže je tu naozaj veľa toho, čo sa dá využiť. Spomenuli sa to aj rôzne usmernenia, ale aj usmernenia OSN v oblasti ľudských práv. Je tu jednoducho veľa takýchto dokumentov, na ktoré sa možno odvolať. A myslím, že to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. A teraz má slovo pán Benson ako spravodajca na záver diskusie. Ja, tak. Ďakujem e, všetkým e, tieňovým spravodajcom za ich vystúpenia. Myslím si, že je e, potrebné zdôrazniť, že keď hovoríme o výnimke pre malé a stredné podniky, čo sa spomína aj v posmerujúcich návrhoch, a treba povedať, že máme skúsenosti e, v tomto sektore v krajine, z ktorej pochádzam. A vždy som mal pocit, že e, by to mali byť podniky, ktoré uvidia výhody e, v takejto strategii CSR. Ehm, medzi tým musím povedať, že je situácia v Dánsku, a Dánsku taká, že e, buď e, vyhoviete požiadavky, alebo vysvetlíte, prečo nechcete vyhovieť tej požiadavke. Proste neexistuje, aby ste nemali stratégiu CSR. v mojej krajine 97% veľkých podnikov má stratégiu CSR, takže e, pre nás je jednoduché vypracovať takú politiku EÚ, kde donútime e, podniky, aby zverejňovali štandardné informácie, ale priznávam, bude e, to prinášať so sebou aj ďalšie zaťaženie, ďalšiu byrokraciu, ale treba zodpovedať viacero otázok ak e, môžete povedať, že e, môj podnik urobí pokrok na základe stratégie CSR, tak podľa mňa už to bude pridaná hodnota pre podniky. Nebudú iba e, odklikávať nejaké kolónky niekde a naozaj nechceme iba prinášať nové zaťaženie pre podniky. Keď sa pozriete na realitu v krajine, kde niečo také existuje už istý čas, e, tak zistíte, že to má zmysel pre podniky, či už ide o otázky týkajúce sa ľudských práv alebo životného prostredia. E, my v Dánsku máme e, niekoľko požiadaviek na informácie, ktoré podniky musia poskytovať a potom dávame dohromady informácie a na základe toho, čo sme dnes počuli, tiež ešte porozmýšľam, ak by sa upraviť tá návrh. Ja nie som za ďalšiu byrokraciu ani za ďalšie zaťaženie malých a stredných podnikov. Ide tu o veľké podniky, o ktoré nám ide. A ďakujem veľmi pekne. Benissimo. Ricordo ai colleghi. Pripomínam kolegom, že termín na pozmeňovacie návrhy je 3. október a 5. novembra sa hlasuje v ITRE. Takže máme ešte pár týždňov na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem spravodajcovi. Ideme k nasledujúcemu bodu programu. Stanovisko hodnotiacej správe týkajúcej sa orgánu BEREK a jeho úradu. Hneď dám slovo pánovi Sedo i Alabart. Máme na to len 15-20 minút na tento celý bod. A môžeme začať s diskusiou. Pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Budem veľmi sručný. V tejto správe o bereku a hodnotení pôsobenia orgánu BEREK. Plán bol vyhodnotiť e, činnosť e, BEREKu v tejto hodnotiacej správe. BEREK znamená orgán Európskeho regulátora e, komunikačných služieb vznikol v roku 2009 a vytvoril telekomunikačný balíček. Pôvodne sa predpokladalo, že po troch rokoch e, komisia musí e, vytvoriť a vypracovať hodnotiacú správu o práci a činnosti celého orgánu BEREK a parlament má byť informovaný o tejto hodnotiacej e, správe a práve toto je cieľom tejto mojej konkrétnej správy. Celkovo sa dá povedať, že BEREK funguje dobre. Zdá sa, že umožňuje postupné prehlbovanie dôvery medzinárodnými regulačnými orgánmi a taktiež prispieva k e, naplňaniu cieľa fungovania orgánu BEREK. Je tu však možnosť ambicioznejšieho e, pôsobenia a takého pôsobenia, ktoré bude viac orientované na trh. Orgán BEREK e, a úrad BEREK by mali taktiež zlepšiť svoju spoluprácu, pretože e, sú tam isté nedostatky. Na jednej strane toto hodnotenie e, hodnotí a cení si e, činnosť orgánu BEREK od jeho vytvorenia v roku 2009, okrem iného aj článok 7, 7a postupu a taktiež v oblastiach neutrality sieti a medzinárodného roamingu. Na druhej strane dokazuje, že ešte stále je čo zlepšovať niektoré štrukturálne otázky, najmä v kontekste ďalšej celkovej revízie rámca elektronickej telekomunikácie. Toto by sa malo revidovať. Nezávislosť a politické konflikty národných versus európskych záujmov, toto stále ešte ostáva kontroverzným bodom podľa hodnotenia nezávislá úloha Bereku ešte stále je sporná. Nezávislosť Bereku sa musí posudzovať nielen zo strany európskych inštitúcií, ale aj zo strany národných regulačných agentúr a, a taktiež tým pádom zo stran členských štátov. Jeho e, nezávislosť a taktiež priamo zodpovednosť by sa mala lepšie zadefinovať, e, komu, voči komu má byť priamo zodpovedný tento orgán. No a v neposlednom rade sídlo Bereku v Ríge je možno prekážkou, e, čo sa týka sledovania denodenej činnosti Európskej inštitúty v oblasti telekomunikácií Návrh správy o hodnotení činnosti Bereku a orgánu Bereku e, obsahuje dva prístupy. Statický prístup, e, kde sú návrhy na istú úpravu štruktúry a taktiež evolucionárny prístup, ktorý e, navrhuje dosť výrazné zmeny, ako napríklad úpravy v, v zostavovaní dozorného orgánu a taktiež e, navrhuje vytvorenie zastúpenia tu v Bruseli. E, oba tieto prístupy e, však zastávajú mm, názor, kde sa prehodnocuje sídlo Bereku v Rige. Ešte stále platí, že táto úloha orgánu Bereke nie je celkom jasná, či má poskytovať iba administratívnu podporu, alebo či má sa taktiež priamo podielať na činnosti celého orgánu tento úrad Bereku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. Pani Trautmann. Merci beaucoup, chère présidente. Euh, Ďakujem, pani predsedajúca. Komisia pôvodne navrhovala agentúru s názvom ECMAR, ale toto e, regulačné orgány odmietli a taktiež aj parlament odmietol teda vytvorila sa táto hybridná dvojúrovňová štruktúra, e, ktorá sa snaží o čo najväčšiu mieru nezávislosti. E, toto si zvolili, opakujem, a regulačné orgány. Teda cieľom bolo zaujať regulačné prístupy e, v súlade s článkami 7 a 7a. Som vďačná spravodajcovi za jeho veľmi podrobnú analýzu tejto otázky a som vďačná aj za to, že nám pripomenul pokrok, ktorý sa podarilo zatiaľ dosiahnuť a veci, ktoré ešte treba doriešiť. Súhlasím s ním, že celý systém je ešte relatívne mladý, aj keď je to príkladom, ktorý sa sleduje aj v iných e, prípadoch, e, napríklad e, na úrovni ochrany údajov. Spravodajca spomína vo svojom stanovisku predovšetkým otázku sídla. Bereku a to sa týka aj iných agentúr. Myslím, že musíme odolať pokušeniu e, nejako zoskupovať e, a preskupovať e, mm, sídla agentúr, pretože inak tie periférnejšie štáty sa budú musieť jednoducho zmieriť s tým, že nebudú mať pridelené žiadne takéto agentúry. V dnešnom svete predsa takáto vzdelenejšia kancelária nemusí predstavovať nejaké obmedzenie. Čo sa týka e, pôsobenia, e, sú tu nedostatky medzi tým, aká zodpovednosť je na úrovni národných regulačných orgánov a tohto európskeho. Nie je tu e, veľmi veľký priestor výkladu. Je tu riziko, že zasahneme do oblasti subsidiarity, preto musíme postupovať veľmi obozretne. No a tretia a posledná vec – rovnováha medzi Berekom a národnými orgánmi e, pre reguláciu. E, toto nie je celkom jasne vyriešené, e, či by sa mal Berek úplne zrušiť. Nie, k tomu ja rada povedala jasné nie. Či na druhej strane by právomoci úradu Berek malo prevzeť nejaké oddelenie komisie toto je ešte stále relevantným návrhom, ale podľa mňa by to nebolo efektívne. Nebolo by to v záujme celého tohto systému. My musíme konsolidovať eh, skutočný európsky orgán. Musíme teda lepšie vyvážiť eh, vzťah medzi orgánom BEREK a úradom BEREK. Myslím, že to vlastne spravodajca tvrdí v bode 15. Možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, e, e, že v úrade by mohli byť e, vyslaní pracovníci, ktorí by mohli byť súčasťou potom pracovných skupín a, a tak by bolo zabezpečené toto prepojenie na členské štáty a s tým súvisiaca nezávislosť. A možno by sme taktiež mohli načúvať tomu, čo navrhuje samotný Berek. Ďakujeme pekne. Katrin, nevidím, že by sa žiadny ďalší teňový spravodajca hlásil, takže Piral del Castillo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcela zablahoželať spravodajcovi jeho návrhu tejto hodnotiacej správy Bereku. Ja vždy veľmi rada hovorím o, o Bereku, keďže som bola autorkou správy, keď sme hovorili o tolik príročnom baríčku a Berek vznikol ako alternatíva predchádzajúcej myšlienky vytvorenia akejsi európskej agentúry so všetkým tým, čo k tomu patrí. A to navrhovala pôvodne komisia. A parlament a rada to odmietli a uprednostnili toto alternatívne riešenie vytvorenie európskeho orgánu, ktorý bude e, vychádzať z národných regulačných orgánov. Teda Berek je v tomto zmysle relatívne mladým orgánom, existuje ešte iba 3 roky. Myslím, že e, je stále ešte mnoho zásadných otázok, na ktoré treba odpovedať. E, článok 7 zabezpečenie neutrality siete. Spravodajca hovorí, že Berek odváta dobrú prácu. Nemyslím si, že Berek by mal podliehať nejakým eh, drastickým mm, reorganizačným opatreniam. V súlade s tým, čo povedal spravodajca aj Katrin Trautmann, eh, že dali by sa niektoré veci ešte doladiť a zároveň sa mi zdá, že v kontexte tejto diskusie, ktorú prepájame aj s diskusiou v prechádzajúcom bode, o návrhu nariadenia pre vnútorný trh s telekomunikáciami. Tam je celý rast e, konkrétnych návrhov, ktoré súvisia s Berekom. V tomto kontexte e, by sa dali skonštatovať e, niektoré pozitívne synergie ako tieto veci prepojiť. Možno teda vo pozmeňovacích návrhoch by sme e, mohli zohľadniť aj niektoré návrhy komisie. E, konkrétne k jednému by som sa chcela vyjadriť spomedzi viacerých, o ktorých podľa mňa treba hovoriť. Najlepšie sa zrejme chápe myšlienka toho, aby predseda Bereku mal dlhšie funkčné obdobie, ako je tomu teraz. Momentálne funguje rotujúce predsedníctvo, ktoré sa mení každého pol roka. A komisia sa domnieva, že to nie je dostatočne obdobie a ja s ňou súhlasím. Nemyslím si, e, že je to prospešné, pretože to prináša neustalú zmenu, chyba kontinuita a nie je to vhodné z hľadiska stabilizácie činnosti Bereku. Možno teda v tomto kontexte, keď hovoríme o hodnotenie činnosti Bereku. Mohli by sme to zahrnúť do celej veci, že nie je to návrh legislatívneho charakteru. A keď hovoríme o návrhu komisie, tak by sa to mohlo zohľadniť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Nikleta Falcone, ktorá zastupuje komisiu a potom eh, dáme slovo opäť spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne aj spravodajcovi za túto správu. Komisia si to veľmi pozorne vypočula. Veľmi nás teší, že niektoré závery komisie a po svojej hodnotecej správe eh, spravodajca prevzal. Dokazuje to, že v niektorých eh, oblastiach je predbežná eh, správa parlamentu v súlade s hodnotiacou správou komisie. Súhlasíme s tým, že Berek eh, funguje dobre, že dokázal že je schopný plniť svoj základný cieľ a síce zabezpečiť jednotu vnútorného trhu. Zároveň však vidíme, že je aj čo naprávať v niektorých bodoch. V súhľade s tým, čo povedala pani Castillo, súhlasíme, že Berek musí zlepšiť eh, svoju strategickú pozíciu a potrebuje väčšiu mieru stability čo sa týka všeobecného riadenia, spravovania e, tohto úradu. Preto komisia vo svojom nedávnom návrhu, legislatívnom návrhu, hovorí o vytvorení e, novej pozície Bereku a síce funkcie stáleho predsedu, teda na miesto takéhoto rotujúceho predsedu, ktorého máme teraz, eh, by bola vymenovaná osoba, ktorá bude riadiť celý orgán a to zo strategického hľadiska. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz eh, eh opäť eh, spravodajca, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem ospravedlniť niektorých poslancov, ktorí tu nie sú. E, konkrétne jedna mi e, zaslala mailom stanoviska e, svojej skupiny. Chcem sa poďakovať iným spravodajcom aj komisii a budeme podrobne analyzovať všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré obdržíme a budeme sa snažiť určiť, aký postup treba zaujať, aby sme čo najlepšie vyvážili pôsobenie orgánu BEREK a úradu BEREK. Ďakujeme pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 2. októbra a hlasovanie prebehne 5. novembra. Ďalší bod je dosť sporným bodom. Ide o delegované nariadenie, ktorým sa doplňa nariadenie z roku 2010 v Európskom programe monitorovania zeme GMES. Máme uznesenie, eh, ktoré podpísali viacerí poslanci Kreutzmann, Glater, eh, Librer. Dám teda najskôr slovo pánovi Kreutzmannovi a potom ďalším poslancom, ktorí o to požiadali. Ako viete, eh, hlasovanie o uznesení prebehne zajtra. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja ako jeden z iniciátorov tohto návrhu uznesenia proti delegovaným námu hm, nariadeniu sa musím eh, vyjadriť. Teraz eh, už 3 roky komisia žiada ehm, aplikáciu tohto nariadenia v rámci tohto sa um, očakáva prijatie centrálneho rozhodnutia a síce um, sprístupnenie údajov o európskych satelitoch a to bez uh, poplatku. Uh, v oblasti um, poskytovania súkromných sledovných služieb, e, ktoré sa obávajú konkurencie, je toto nepriateľné. E, na stretnutí s komisiou nám bolo vysvetlené, že kvôli rozličnosti týchto e, systémov nebude dochádzať ku konkurencii, ale ak by to naozaj tak bolo, potrebovali by sme mať podrobnejšiu analýzu upozorňovala nás na americký systém, kde sú k dispozícii údaje bezplatne k dispozícii, ale tieto údaje e, sú o mnoho horšie rozlíšené ako údaje EÚ. A to je práve ten sporný bod. E, ja osobne nie som proti bezplatnému prístupu k údajom, pretože e, satelity sa predsa platia z peniaz daňových poplatníkov. Bezplatné dáta môžu poskytnúť nové služby a tým môžu nepriamo eh, prispieť k rastu a pracovným miestam, ale kladem si otázku, či by sa mali sprístupňovať eh, takéto bezplatné dáta úplne všetkým. Veď eh, by sme mohli, dajme tomu, sprístupniť iba niektoré druhy údajov, isté množstva. Tým by sme poskytli výhody súkromným satelitným eh, spoločnosťam, ktoré dosť výrazne investovali. Eh, okrem toho eh, by štáty získali prístup k týmto údajom, aj keď nie sú súčasťou tohto programu. Už v priebehu diskusí o nariadení sa hovorilo o tom, či by sa mal zachovať princíp reciprocity. Nariadenie MS GMS ne hovorí o tom, že by tieto dáta mali byť e, sprístupnené bezplatne a neurčuje ani za akých podmienok. Podľa mňa by e, takúto otázku mala vyriešiť legislatívny orgán a nemala by sa to poňať v rámci delegovaného aktu. Komisia zjavne už sama uznala, že e, v novom naredení Kopernikus sa už hovorí o bezplatnom poskytovaní údajov teraz, však s týmto novým základným údajom by sme nezískali jasno v tom, či sa bude vychádzať z toho starého návrhu alebo z toho nového návrhu nariadenia. A pritom e, by sme mohli vytvoriť obrovské škody. Najskôr je potrebné všetko podrobne analyzovať a prediskutovať, než sa to zavedlie e, do praxe. Z týchto aj z procedurálnych dôvodov vás chcem požiadať, aby ste hlasovali proti tomu delegovanému aktu, aby v tejto veci sme nestratili právo rozhodovania a vo veci nariadenia Kopernikus. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem. Ďalší je v diskusii pán Delange. Ne? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že uznesenie a spomínaní spravodajcovia prispeli trošku k zmetku, aspoň teda v našej skupine. Pôvodne išlo o to, že v rámci nariadenia GMS na ktorom som kedysi e, pracoval, e, by sa isté znenie, čo sa týka dostupnosti údajov a bezplatnej dostupnosti údajov, e, že to nebolo dostatočne jasne sformulované. Vtedy sme o tom diskutovali a dohodli sme sa, že sa to upraví delegovanými aktami. Teraz ten delegovaný akt prišiel relatívne krátko pred letnou prestávkou a mali sme tých potrebných 7 podpisov, ktoré sa tu požadujú a žiadali sme, aby sa lehota predlžila, aby sme e, si to mohli podrobnejšie preštudovať. V mene mojej skupiny môžem povedať, že sme to preskúmali aj vzhľadom na to, čo hovorí kolega Krocman, že už je k dispozícii nové nariadenie, o ktorom budeme nedlho hovoriť. E, článok 15 nového nariadenia Kopernikus hovorí o tomto e, voľnom a bezplatnom prístupe k údajom. My sme proti, aby sa E, nestrácal ďalší e, vzácný čas. Už sme predsa stratili veľa času celými e, diskusiami o zdržom finančnom rámci a otázkou financovania Kopernika budúcnosti. Tým, že sa tento delegovaný akt schváli, budeme sa môcť sústrediť na to nové nariadenie Kopernikus a tam bude potom priestor hovoriť o tejto otázke podrobnejšie. Myslím, že toto by bol e, taký prístup, ktorý by naša skupina skôr podporila aj v zajtrajšom hlasovaní tak bude chovať. Ďakujeme pekne. Teraz zastupkynia komisie. Pán Schulter Braux. Venire. Um, yes, good morning everybody. Dobrý deň. Ja zastupujem Európsku komisiu a mám na starosti infraštruktúru e, Kopernikus a taktiež otázky dostupnosti údajov. Zaznamenal som, že návrh uznesenia hovorí o formálnych otázkach, čiže že máme meškanie, mohli by sme to urobiť o niekoľko mesiacov, nehovorí sa tam o obsahu A pritom my by sme boli privítali práve takúto vecnú debatu. Ehm, mne je ľúto, e, že máme takéto meškanie. Dôvodom je, ja som mimochodom nastúpil do funkcie iba pred rokom, e, prípravná činnosť e, už prebehla, my sme konzultovali viacerých zúčastnených aktérov, taktiež sme vypracovali viacero verzií textu, jeden po druhom. Rozoslali sme to všetkým eh, zúčastneným stranám, požiadali sme ich o vyjadrenie. Teda naozaj si myslím, že rýchlejšie sa to už nedalo urobiť. Eh, nedá sa predsa zabezpečiť aj rýchle predloženie, aj súhlas všetkých zúčastnených strán. My sme uprednostili eh, získanie súhlasu všetkých zúčastnených strán, možno na úkor, na úkor rýchlosti v zásade jedna eh, spoločnosť eh, s tým nesúhlasí a teraz lobuje veľmi eh, vehementne v Európskom parlamente. My ich chápeme, ich satelity sú v blízkosti Sentinelu 2. Toto bolo všeobecne známe už mnoho rokov, diskutovalo sa o tom viackrát, vtedy s nemeckou vládou. A rozhodnutie sa prijalo tom zmysle, že Sentinel-2 nebude využívať senzor e, s rozlišením 5 metrov, ktorý by narušil pôsobenie e, tejto konkrétnej firmy. A e, týmto by sme narušili výkonnosť našich satelitov o zhruba 400 ale zároveň by sme vyhoveli tento, tejto firme. Na to sa, zdá sa, úplne zabudlo. Bol to pritom veľký ústupok z našej strany. A táto firma investovala do svojich satelitov, pričom vedela o celej situácii. A takáto je teraz situácia, takýto stav, keďže ich e, cenzor je ešte stále výkonnejší a o 100%, viac ako 100% ako náš. My si myslíme, že sú ešte stále vo výhode oproti nám je tu ďalšia sporná vec, ktorá im leží na srdci a síce, keď budú vytvorené stabilné podmienky, keď budú vytvorené rámcové podmienky e, pre e, činnosť tejto firmy v budúcnosti, či budú vytvorené takéto podmienky, odpovedie áno. E, my vychádzame dlhodobo z toho, že rozlíšenie našich satelitov sa nebude nejako zlepšovať v najbližších rokoch až do roku 2026. Teda táto firma, ktorá teraz tak výrazne lobuje, má stabilné podnikateľské prostredie na najbližších 13 rokov. E, poznám naozaj málo firiem, ktoré toto môžu tvrdiť. 13 rokov je vlastne životnosť dvoch generácií satelitov, pretože bežný satelit funguje 7 rokov. Teda čiste teoreticky by mohli investovať až dvakrát tomto období a môžu si byť istí, že nebude sa zvyšovať konkurencia zo strany Sentinelu, preto naozaj e, žiadam e, o zamietnutie tohto uznesenia. Ďakujem. Bene. E, v poriadku. Kolega Krojcman, chcete ešte vystúpiť? Len počkajte sorry, sorry, tomorrow we will vote and the... Nebudem sa k tomu vyjadrovať, že zajtra sa bude hlasovať a potom sa uvidí, aký je výsledok. si Výborne, len som sa vás chcela spýtať, či chcete vystúpiť, pretože tu bolo ešte ďalšie vystúpenie, eventuálne, ak máte nejaké závery. Pán Ody, nech sa páči. No, je zaujímavá táto výmena názorov. Možno som všetko nepochopil, alebo všetko som neprečítal. Keď sme rozprávali o ŽSM, tak sa hovorilo aj o tarifách a dohodli sme sa, že dobre, že to bude zadarmo a teraz nechápem, prečo Európska komisia potrebuje právny základ k tomu bezplatnému alebo bez poplatku, keď je to už začlenené v tej úvodnej dohode. Prečo bolo potrebné toto nariadenie? Ak teraz sa zrazu dozvieme, že verejné peniaze e, ohrozujú nejakým spôsobom súkromnú firmu, vieme, že obmedzenia verejnej pomoci sú, keď dojde k nejakým problémom e, v tej súkromnej sfére, tak neviem, ako, ako zistíme, že je takáto situácia, to by malo zablokovať program o ktorom sme toľko informovali obyvateľov, že je to pridaná hodnota a tak ďalej. A množstvo informácií sa zverejnilo a potom budeme vyzerať naozaj smiešne. Ja to teraz nechápem, prečo komisia potrebuje právny základ e, pre tú gratuitu, keď je to už odhlasované a zrazu táto firma robí lobbying, aby oneskorila projekt, ktorý je veľmi európsky. Ak dovolíte, ja som skutočne veľmi mm, znepokojený. Dobre, vypočuli sme si všetko, informácie, komisiu. Zajtra budeme mať možnosť rozhodnúť. Aj po, dnes povede, zajtra, zajtra. A na plene, na druhom oktobrovom plene budeme o tomto hlasovať. Takže všetci vedia, ako postupovať. Ďakujem všetkým. Takže sme skončili dnešné ranejšie stretnutie. Budeme pokračovať po obede o 15.